Dobré ráno, vážení kolegovia, prepačte za to meškanie. Pán Timmermans sa bohužiaľ musel venovať ešte e, nejakej inej veci, takže hneď by som rada otvorila toto zasadnutie za výbor pre ozboj. Som rada, že môžem medzi nami privítať aj predsedničku výboru Envy, Viete, že dnes pôjde o osobité vypočutie k, k rozvojom cieľom udržateľného rozvoja. Potom si vypočujeme prezentáciu a budeme diskutovať o návrhu strategickej správy, ktorú pripravili oba výbory. Ja potom v závere ja potom v závere by som sa vyjadrila ešte k otázkam v súvislosti s 9. Teraz poprosím kolegyňu, aby sa ujala slova. Ďakujem veľmi pekne. Áno, toto je výsledok spoločného úsilia. Ide o veľmi dôležitú tému. Um, udržateľné rozvojové ciele v rámci agendy do roku 2030. Začneme prezentáciou toho, čo už bolo uvedené. Máme niekoľko dokumentov. Začneme diskusným dokumentom k udržateľnej Európe. A práve k tejto téme sme pozvali pána podpredsedu Timmermana, ktorý nás do tejto témy uvedie. A potom by som poprosila kolegov, aby kladli otázky, ale v krátkosti, keďže ako bolo povedané, pán podpredseda e, bude musieť potom odísť, takže Pán Timmermans, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za to, že ste medzi nás prišli. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa naozaj ospravedlňujem, že som meškala. Nemám to rád, ale jednoducho okolnosti boli také a ni- nič iné sa nedalo robiť. Takže viete, že nemusím teraz e, prechádzať históriou SDG a informovať o úlohe Európy. V tomto smere len chcem uvieť, že komisia e, rok potom, čo boli v rámci OSN prijaté SDG, pripravila dvojkrokový prístup. Zaradili sme SDG do všetkých hlavných politík a spustili sme úvahu o ďalšom rozpracúvaní európskej vízie v tomto ohľade a začali sme diskutovať o tom, ako budú vyzerať jednotlivé politiky v jednotlivých oblastiach po roku 2000. Diskusný, e, teda to je aj súčasťou dokumentu, ktorý sme predložili minulý týždeň. Pozeráme sa ním, tak povedia, do zrkadla, ponúkame myšlienky, podnety, ako sa pripraviť na udržateľnú budúcnosť. Je to výsledkom inkluzívneho procesu a ja som sa veľa o tom dozvedel um, veľa o tomto procese dozvedela. Možno, že je to krok späť, prepačte, je to krok, je to ten smer, ktorým by sme sa mohli uberať do budúcna. Preto sme vytvorili aj viacstrannú platformu a práve táto platforma zohrala svoju veľmi dôležitú úlohu pri príprave dokumentov pre mňa osobne to bolo veľmi inšpirujúce, pretože v rámci platformy sa zišli všetci hlavní aktéry, um, či už išlo o podnikateľov alebo ochrancov prírody. Všetci sa zišli v rámci platformy a dokázali sa dohodnúť na tých hlavných smerovaniach. Myslím si, že, myslím si, že boli aj odvážni, predložili ich víziu, či už išlo mimovládky, odbory, a ďalšie za, zainteresované skupiny. Ja si myslím naozaj, že je to spôsob, ako ísť vpred a ako zmeniť náš svet udržateľným spôsobom. Mm, ja si, ja si myslím, že podnikateľská sféra je pripravenejšia niekedy, než eh, politická oblasť, preto si myslím, že musíme postupovať ďalej. My sme sa snažili o náčrt e, takého súrneho obrazu, ktorý snažili sme sa o využitie čo najväčšieho množstva vedeckých dôkazov, aby sme podložili jednotlivé body. Tie, tie dôkazy sú, myslím, nevyvrátiteľné, aj keď niektorí by sa o to možno snažili. A snažili ich vyvrátiť a myslím si, že sa musíme presunúť toho neporozumenia, ktoré existuje v rámci spoločnosti, že pokiaľ nič neurobíme, tak sa nič nezmení. Skutočne musíme konať, aby sme sa vyhli ďalšiemu zhoršovaniu, aby sme dokázali predchádzať vojnám či občianským vojnám pre vodu napríklad a pre iné komodity. Ja si myslím, že naozaj e, zmenu dokážeme urobiť. Dokument poukazuje na to, že Európa sa nemá za čo hambiť, keď sa porovnávame so zvyškom sveta, ale poukazuje aj na to, že ak e, uskutočníme tento prechod rýchlejšie, tak e, budeme mať z toho osoch ešte skôr a naozaj naozaj to povedie potom svet k udržateľnej budúcnosti. Mm, zdá sa, mm, dokument poukazuje aj na to, že musíme mať pred sebou takú celkovú víziu. Ja som presvedčený, že ak nebude sociálna udržateľnosť, tak určite nepre, nepresvedčíte demokratické spoločnosti, aby na seba prevzali riziko zmien a aby a aby vnímali aj príležitosti, ktoré sa núkajú v tejto súvislosti. Ak si ľudia myslia, že len čas spoločnosti to má znášať na svojich pleciach, tak sa budú zdráhať. Nebudú chcieť túto zmenu, ale ak uveria tomu, že je to zodpovednosť nás všetkých, tak potom si myslím, že všetci uveria tomu, že dokážeme túto zmenu realizovať. Myslím si, že všetky oblasti života musia byť súčasťou tohto procesu. Nesmieme podceňovať dôležitosť vzdelávania v tomto celom procese. Nielen e, otázky vzdelávania ľudí, aby porozumeli o e, udržateľnosti, ale ide tu aj o formy vzdelávania, ktoré umožní spoločnosti sa prispôsobiť zmenám, ktoré nám budúcnosť prinesie. A vzdelávanie e, určite nie je niečím, čo sa, čo, čo sa končí v určitej fáze a potom už po zvyšok života nemusíme nič robiť. Potrebujeme zároveň aj kapitál, potrebujeme odstrániť kontraproduktívne finančné stimuly, musíme, musíme prepracovať celý systém zdaňovania, zmeniť naše hospodárstvo na obehové hospodárstvo. Európska, Európska únia už prvé kroky v tomto smere urobila. My sme predložili v tejto súvislosti tri scenáre. Tri scenáre, teda s, scenár, ktorý je taký súhrný, scenár, ktorý je povedzme čiastočný, čiastočného charakteru a pravdepodobne eh, už viete, že aká je moja preferencia. Mm, ale iste, eh, bude to na vás a na ďalšej zúčastnených stranách rozhodnúť, o ktorý scenár pôjde. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, nech sa páči nám na minútku, e, na minútku každý z rečníkov, Joe Linen ako prvý, nech sa páči. Vážený pán podpredseda, ďakujeme za ten úvod. Mám otázky. Poprvé, ako meriate úspech e, pri dosahovaní SDG? HDP už nie je ten najvhodnejší parameter, takže Máme nejaký nový parameter alebo na ňom pracujeme. Vy ste jeden zo špicen kandidátov na post predsedu komisie. Dúfam, že sa vám to podarí. Ako by ste preorganizovali komisiu, aby eh, možno, že táto eh, úloha bola skoordinovaná. Musí to byť spoločné úsilie a konzistentné. Takže toľko moje dve otázky. Ďakujem. Mr. Leeds. Ďakujem, pán Leeds. Ďakujem. Franc za tento vynikajúci e, úvod. My všetci sme boli spoločne v New Yorku aj s Lindou McAvan e, začiatkom roku 2015, takže presúvame sa, pokra- po- Robili sme pokrok. Len sa chcem len spýtať, je tam jeden CDG, SDG k spotrebe. Ty si, ty si spomínal podnikateľskú sféru a e, máme, máme problémy s transformáciou textilného priemyslu v niektorých členských štátoch. A tam je možno určitá príležitosť. Existuje aj e, usmernenie OECD, pokiaľ ide o due diligence práve pre oblasť textilného a kožiarského priemyslu. Hm. Určite podnikateľská sféra by mala nastavovať aj určité normy, aby, aby sme mali um, určitý rámec. Ja viem, že aj Fínsko na tom pracuje, nemecké predsedníctvo sa takisto snaží um, venovať sa tejto téme due diligence náležitej starostlivosti. Ďakujem veľmi pekne, pani, pani Hotala. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu, pán podpredseda. Ja sa chcem spýtať eh, k zodpovednému podnikateľskému správaniu. Vy ste uviedli, že ten spoločný dokument mal obrovský dosah na reflection paper, na ten diskusný dokument. Je tam oce, ktorý sa venuje e, podnikateľskému správaniu, zodpovednému podnikateľskému správaniu, ale ten výsledok je sklamaním, pretože tam bola odvolávka na, na povinnú náležitú starostlivosť a, vy ste naznačili, že takýto prístup by mohol, mohol byť prijatý a teraz vidíme, že sa tu uznáva istý chybajúci regulačný rámec, ktorý by mohol byť prekážkou udržateľného rozvoja. Ako potom teda to bude ďalej pokračovať aj počas obdobia novej komisie? Ďakujem veľmi pekne, pani Hojbach. Ja, herzlichen... Ďakujem, pán komisár, za vaše slova. Všeobecná otázka k scenárom vy ste ich nazvali scenáre do budúcnosti a ja s potešením konštatujem, že iba o prvom pochybujete aj ja a ako komisia môžete navrhnúť dva scenáre, navrhnúť na diskusiu, ale v podstate o jednom z nich ani diskutovať netreba. SDG sú univerzálne a nedá sa povedať, že iba členské krajiny, že iba EÚ niečo spraví a členské krajiny nie. Všetci sme k tomu zaviazaní, k ich dosahovaniu. A potom dramatickejšie ešte scenár 3. Jednoducho sa pozrieme, čo spraví zvyšok sveta Takže my sa takto vlastne staviame úplne na chvost. Namiesto toho, aby sme boli ťahuňom ako EÚ, tak e, jednoducho sa staviame na koniec. Ďakujem, pán Nauzer. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcel spýtať. Myslím si, že všetky naše výbory sa e, dozvedeli veľa informácií o e, tejto téme počas uplynulých rokov a samozrejme hlavnými výbormi boli výbory NV a DV a ja mám teraz pocit, že tu prebieha súboj medzi výbormi. Všetky výbory by radi prevzali na seba zodpovednosť k SDG. E, čo si o tom myslíte? Ako Ja si myslím, eh, ako by ste to vnímali ako predseda komisie bude, bolo by, bolo by dobré mať komisára, ktorý by sa venoval len SDG v budúcnosti. Po druhé, podľa eh, existuje v rámci regiónu, azijsko-tichomorského regiónu veľmi dobrá iniciatíva pre SDG a oni všetci hovoria, a, a tam sa práve hovorí, že všetky SDG sú miestneho charakteru. Čiže SDG, ktoré majú bližšie k miestnym, regionálnym vládam, mimovládkam. Ďakujem veľmi pekne. Mr. Guerrero Pán Guerrero, Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Jedno z tých závažných rizik, ktoré sú tu, je to, že členské štáty nebudú náplňať rovnakým spôsobom rozvojové ciele. A v tomto zmysle komisia má povinnosť pokúsiť sa nastaviť dynamiku vzájomnej pomoci na to, aby mohla pomáhať pri náplňaní týchto cieľov. Ja si myslím, že teraz nadišiel moment pouvažovať, ako hovoril Joe Linen, nielen nad anatómiou, štruktúrou komisie, ale aj nad eh, tým, ako to všetko bude fungovať, ako, všet, ako, buď, ako by sme mohli spoločne konať na pôde a v rámci komisie. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kademba. Ja, ein herzliches... Ďakujem. Jedna zásadná veta z vašich úst bolo odstrániť kontraproduktívne finančné stimuly. Je to mm, vaša predstava, ako rýchlo naznačiť, či nejaký návrh naozaj slúži na dosahovanie e, SDG Možno, že by to mohli byť podnety e, z jednotlivých členských krajín alebo z výborov tohto e, parlamentu alebo z oddelení komisie, teda, že by takto informácie boli rýchlo poskytnuté, teda, že by e, to buď dostalo červenú alebo oranžovú alebo v ideálnom prípade zelenú, ale každopádne rýchlo by sa skonštatovalo, či je to v súlade s SDG alebo nie. Ďakujem poslednou rečničkou pani Meissner. Nech sa páči. Ďakujem po nemecky. Viažem na predrečníčku. Už sa povedalo, že sú tu dva výbory DV a NV ale týka sa to vlastne SDG všetkých výborov a ja som prednedávnom bola na podujatí pre zelené prístavy, v budúcnosti aj prístavy. E, skoro e, všetky majú na pamäti SDG, ak sa chcú lepšie e, rozvíjať. Aj celá námorná politika vlastne sa SDG musí zaoberať. Ja sa preto pýtam, či by bolo možné mať takýto systém červenej aj zelenej všeobecne v budúcnosti, ako by budúca komisia mohla prispieť k dosahovaniu týchto cieľov naprieč výbormi a sektormi. To mi leží na srdci. Veľmi pekne ďakujem. Linda McKeven. By som rada zdôraznila to, čo už uviedli viacerí kolegovia. Dodávateľské reťazce a náležitá starostlivosť naprieč týmito reťazcami. Um, videli sme, videli sme už, že priemysel e, hovorí alebo žiada celoeurópsku iniciatívu, pretože máme napríklad Nemecku a inú, alebo bol, bol tu príklad textilného priemyslu. Ja si myslím, že komisia musí upustiť od tých dobrovoľných, od, od e, formy dobrovoľných prístupov, čiže mali by sme postupovať spoločne. Pre mňa Ehm, ne, neteší ma, že komisia predkladá na stôl možnosti, ktoré nie sú dostatočne dobré. Napríklad tretia možnosť hovorí, že nebudeme postupovať nejako v tomto smere. A ja si, mus, ja si myslím, že treba si priemyslieť, ako členské štáty do toho zapojiť. Mali, mali, mali by sme zorganizovať porovnávacie hodnotenia, aby, aby, si krajiny, aby krajiny dokázali na takejto platforme spolupracovať a ja neviem, akým spôsobom plánujete posunúť túto diskusiu dopredu a naozaj dúfam, že to nebude e, čiastočný, ale, čiastočný scenár alebo scenár toho, že neurobíme nič. Mm. Myslím si, že teraz, je, teraz nadišiel čas, aby Európa naozaj posilnila svoje úsilie a snažila sa túto vec posunúť dopredu. Takže veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda. Ja si myslím, Jo Leinen sa pýtal aj na jednu vec, ktorú potom nadnesli kolegovia. Ako bude meriate úspech? Um, could... Ja si myslím, že sa to dá robiť e, ukazovateľmi podľa SDG a budeme počítať smerom späť od 2030 e, a rozmýšľať nad tým, ako sa dostaneme. Ale páči sa mi to, čo ste naznačili. Musíme premýšľať nad novými metodami, ako merať úspech musíme sa pozerať na definície ekonomického úspechu. Je to len o raste HDP, alebo sú tam aj iné prvky? Budeme hovoriť o environmentálnych nákladoch v našich ekonomických analýzach. To sú dôležité dáta, teda sú tu zásadnejšie veci, o ktorých musíme hovoriť v tých budúcich rokoch. No a potom viacerí z vás sa pýtali, ako by som reagoval, keď budem predsedom komisie, ako by ste veci zorganizovali, či by bol špecifický komisár pre SDG a tak Ak by som bol predsedom komisie, ja by som vnímal seba ako toho, kto je zodpovedný za SDG. Lebo to by sa premietalo do všetkých e, kompetencií komisie v budúcich rokoch. A ja by som každému e, komisárovi napísal list, a hovoril o tom, že ich aktivity e, sa vlastne musia pomeriavať podľa toho, ako plnia ciele SDG. Čiže každá aktivita komisára môže byť prepojená, teda jedna alebo viaceré aktivity môžu byť prepojené na ciele SDG. Takže to by bolo dobré meradlo, ktoré by sme mohli používať na to, ako bude pracovať komisia. Ja si myslím, že predseda komisie by mal mať primárnu zodpovednosť za SDG a mal by byť v stave jasne povedať, e, ako komisia plní cieľ SDG. Dodávateľský reťazec. Áno, tam musíme urobiť mnohé. Dali sme prioritu textilnému priemyslu a tie progresívne oblasti textilného priemyslu e, nedokážu povedať, či e, celá oblasť e, bavlny je udržateľná. Mm, teda, či sú tam zahnuté otrocké prvky alebo prvky, ktoré nie sú environmentálne udržateľné a tak ďalej. Je tu mnoho vecí, ale musíme byť ambiciozní. A tu nejde len o environmentálnu udržateľnosť, ide aj o sociálnu udržateľnosť a samozrejme aj zdravotné dôvody. Musíme napríklad zabezpečiť, aby sa v textile nenachádzali mikroplasty. Zodpovedné podnikateľské správanie. Mm, áno, v e, našom e, dokumente sa to neobjavuje. Naša komisia čo skoro skončí a záleží na budúcej komisii, aby prišla s konkrétnymi návrhmi. A je to naliehavé, áno. Myslím, že by sme také návrhy mali predložiť. Ak by to na, záviselo na mne, tak e, v budúcej komisii to urobíme. A veľkú časť podnikateľského spektra máme na našej strane Máme tu mileniálov, ktorí majú e, veľký talent a rozhodujú sa podľa toho, kam idú pracovať, podľa toho, či ten podnik e, sa zodpo- správa zodpovedne, pokiaľ ide o SDG. Teda verejnosť máme na našej strane. A myslím, že to nám pomôže. Prečo tri scenáre? to, čo tu vnímam dnes, je, že to je tá istá kritika, ktorú som počúval pred dvomi rokmi, keď sme mali 5 eh, scenárov o budúcnosti Orweb. Teda prečo tam máte scenáre, ktoré nechcete, ktoré si neprate? No, preto, lebo sú to o ktorých sa diskutuje v členských štátoch. Keby sme preložili len jeden scenár, tak by sme vlastne znevážili eh, členské štáty a eh, odopreli možnosť diskutovať o týchto veciach. Preto chceme ukázať tú pastrosť, rôznofarebnosť v Európe. Či sa nám to páči alebo nie. Všetky tie scenáre sú súčasťou verejnej diskusie v našich členských štátoch. Čiže my e, to chceme všetko ukázať. No a dokument o budúcnosti Európy. Áno, tomu sa budeme tiež venovať. Ja myslím, že nede len o to, ako sa zorganizuje komisia a jej práca. Skúsenosť, ktorú mám ja, pokiaľ ide o platformu na vysokej úrovni, to je to, v čom by som chcel pokračovať. Musíme sa venovať špecifickým oblastiam. Inkluzívna príprava politik je čosi, čo sa mi najviac páčilo za posledné 4,5 roka v komisii. Najmä pri environmentálnych témach by sme sa nikam neposunuli, keby sme napríklad nemali obsiahlú stratégiu pre plasty. E, teda keby sme nezahrnuli všetkých, ktorí, ktorí sa do toho môžu zapojiť. No a napokon, ako môžeme zabezpečiť, aby boli zapojené podniky, aby boli dobre smerované investície. No benchmarkingom a e, tým, že budeme transparentní a že vytvoríme nástroje, ktoré to umožňa. To je čosi, o čo nás podniky žiadajú. Hovoria mi, môžete byť veľmi ambiciozní, môžete mať e, veľmi prísne pravidlá. A, a to bude fungovať, pokiaľ budeme mať dlhodobú predvídateľnosť. Ak to tak bude, tak my ako podniky sa tomu dokážeme prispôsobiť. Ďakujem veľmi pekne. Viete, že naše dva výbory e, príjmú spoločnú strategickú správu pred e, summitom Sibiu a príprava, ako prípravu na politické fórum na vysokej úrovni. No a prajme vám všetko dobré, aby ste posunuli čo najďalej e, SDG ciele počas zbytku vášho funkčného obdobia. Tým ukončím našu diskusiu a teraz pokračujeme ďalej. Odzdávam slovo a Linde. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Začali sme neskoro, ale dobre, efektívne sme pracovali. Náš ďalší bod prezentácia štúdie, ktorú zadal výbor DV a je o prístupe Európy pri implementácii SDG, overené praxe a ako ďalej. Máme štatistiky, ale tie štatistiky nie sú príliš zrozumiteľné. Chceli sme si to nehať preveriť. A toto vlastne robí tá štúdia. Máme tu dvoch expertov dnes, Ingeborg Nistroj a Elizabeth Heger Pani Nistroj je expert pre verejné stratégie. A Elizabeth Heger je z Inštitútu pre udržateľný rozvoj a medzinárodné vzťahy. Takže nech sa páči, zdávam im slovo. Ďakujem veľmi pekne. Prejdem hneď na tú druhú snímku. Čakala som, že, dúfala som, že pán Timmermans tu zostane a ukáže mu tú snímku. No, ale odišiel. Takže ďakujem za tú možnosť, že sme sa v tejto štúdii mohli pozrieť na empirické základy, pokiaľ ide o SDG. A tie prvé signály sú veľmi zrozumiteľné. Dúfam, že to nebude jednorazová štúdia, a bude to pokračovať. Mm, my to vnímame ako východisko, ako príručku, ktorú máte v rukách. Je to ako keby veľká príloha pre všetky členské štáty. A ak by to bolo jednorazové, nemalo by to zmysel. Dúfam, že budeme spolupracovať, aby sme udržali túto tému a e, tie naše nočné zmeny to urobí zmysluplnejším. Ja sa chcem poďakovať e, e, sekretariatu Európskeho parlamentu za veľkú pomoc pri príprave štúdie. E, štúdiu sme začali robiť, keď komisia bola doslova mm, strpnutá v týchto témach a my sme skončili na Vianoce. Mm, nie je to nejaký systematický prehľad e, ako odozva na ten reflexný papier dokument komisie, ale e, sú to dôležité závery, ktoré tu máme. Často používam tento citát, ten prvý hovorí o princípe univerzality, ten druhý zaznel v tých otázkach. Napokon všetko závisí od e, od riadenia. Teda to, ako veci spravujeme, to zaznievalo aj v týchto otázkach, teda ako budeme riešiť všeobecné otázky a ostatné. No a teraz k univerzalite. Toto je argumentačný graf, teda index e, e, rozvoja ľudstva Musíme sa približovať k tomu, čo definujeme ako udržateľný kvadrant. Teda my zanechávame veľmi vysokú stopu za sebou a to musíme e, znížiť. No a potom ešte ďalej Keď sa pozrieme na univerzalitu z národnej perspektívy, tak vidíme každú krajinu, každú entitu ako čosi, čo musí pracovať na SDG vo svojej perspektíve. A potom je tu prepojenie na tú vonkajšiu perspektívu. Všetky tieto kolaje musíme, na všetky sa musíme pozerať cez prizmu SDG. A tu vidíme, že to nie je všetko v súlade s tou agendou 2030. Náš koordinový systém a ciele, ako som povedala, my pokrývame všetkých 28 e, členských štátov EÚ. Pozeráme sa na to, čo sa udialo v roku 2015 a to sú kľúčové, to je kľúčová pridaná hodnota Väčšina štúdí sa pozerá len na overené praxe a dobré skúsenosti, ale my sme urobili aj ten posledný krok v e, ústretí tým krajinám, ktoré sú menej aktívne. E, Elizabeth bude hovoriť o tých ďalších aspektoch a e, tým vlastne predkladáme nejaké naše podnety pre správu parlamentu. Urobili sme inventarizáciu týchto siedmých prvkov, tam sú očíslované. Vy ich iste poznáte, je to jednak otázka viac úrovňovej koordinácie, viac sektorovej e, koordinácie, teda úrovne, sektory a hráči. To sú veci, ktoré si všímame. Prikladáme vklad vedomostí, monitoring, E, vedú. Pani predsednička e, prerušila e, ľudia to dobre nemôžu vidieť na snímke, môžete odkazovať na strany, hovorí pani predsednička, na strany v dokumente. Takže keď si otvoríte ten dokument, ktorý máte pred sebou, Toto tie snímky sú len ilustračné. Je to strana 163. Strana 163. Takže členovia parlamentu majú štúdiu, Takže ak niekto nemá, prosím e, zamestnancov, aby im poskytli e, kópiu štúdie. Takže my sme analyzovali všetky prieskumy, e, ide vlastne o tie dobrovoľné správy členských štátov pre OSN. A tam máme 24 členských štátov a tiež sme sa pozreli na sieť EU e a OECD. Zanalizovali sme to e, podľa týchto 7 otázok a potom sme mali pre každý členský štát jeden pohovor, hovorili sme o špecifických aktivitách v ich parlamentoch a urobili sme vypočutie. A Mm, tam sme si uvedomili, že by bolo dobré rozšíriť túto reflexiu o tom, čo sa deje na úrovni členských štátov. A o tom bude hovoriť teraz Elizabeth. Takže v tých jednotlivých e, stránkach pre členské štáty, teda aké majú politiky, aké majú stratégie, aká je tam horizontálna stratégia, a tiež vertikálna koordinácia. Pozreli sme sa na účasť zainteresovaných subjektov, eh, monitoring, eh, eh, znalosti. Takže to, sú, to je tých 7 prvkov. A tuto je jeden z príkladov. Potom, ako sme to zostavili a usporedili podľa členských štátov, takže tu vidíte napríklad otázku, kto je gestorom, pokiaľ ide o SDG v eh, príslušnej krajine. Takže sú tam aj eh, zrozumiteľné tabulky, pokiaľ ide o tú kapitolu 3. Jedna z pridaných hodnot našej štúdie je, že sa neobmedzujeme na to, aby sme opisovali implementačný proces v krajinách, ale vytvorili sme metodológiu, aby sme posúdili výkonnosť krajín podľa týchto siedmých tém. Napríklad otázka 1, teda úroveň stratégie a záväzkov. Krajine sme dali jeden bod, ak má prierezovú stratégiu, dva body, ak stratégia alebo akčný plán je vytvorený a aktualizovaný podľa SDG, tri body, ak e, tá stratégia e, je v prevádzke, teda majú jasné ciele, jasné kroky a štyri body, ak tá stratégia je prepojená aj na národný rozpočet. Toto je zhrnutie všetkých posúdení krajín podľa tých 7 kategórií. A ako vidíte, ak je ten krúžok plný, tak majú 4 body, ak je to prázdne, tak majú 0 bodov. Takže vidíte, v rôznych krajinách sa deje mnoho vecí. Tí najviac v tých prvých troch stĺpcoch to je strana 91, kolegovia. Prerušujem, pani predsednička. Takže väčšina krajín aktualizovala svoje stratégie pre udržateľnosť a svoje národné akčné plány. Nie všetky ich majú. A v závislosti od povahy strategických dokumentov podľa ktorých vlastne krajiny integrujú alebo implementujú ciele SDG, tak tam napríklad Fínsko a Dánsko majú prepojené SDG aj na národný rozpočet. No a potom e, je tam niekoľko krajín, ktoré pripravujú prepojenie na národný rozpočet. Slovinsko napríklad. Potom úsilie vidíme v kategórii, pokiaľ ide o zainteresované subjekty. Väčšina krajín má nové úsilia v tejto oblasti, oblasti mm, Takže e, takto je napríklad v Luxembursku a vo Francúzsku. Polovica krajín má jasnú, jasné koračné mechanizmy medzi ministerstvami a, a zodpovedný je premiér, pokiaľ ide o monitoring. A viacer členské štáty majú pravidelné e, správy o pokroku. No pokiaľ ide monitoring a revízie, tam chcem e, zvorazniť inovatívny prístup Fínska a Nemecka, alebo majú nezávislé rovesnícke e, revízie e, týchto postupov. A svetlo modrá znázorňuje prípravu alebo prebiehajúcu prípravu. Takýmto prípadom napríklad Slovensko No potom tam máme 6 e, e, víziev, ktoré sa prepoja do národných stratégií a potom vtečú aj do investičných plánov. Okay. So to give a very... Takže stručný súhrn. My sme objavili dosť veľa aktivít skoro vo všetkých členských krajinách, teda odpoveď inštitúciu na SDG a to naprieč celým politickým spektrom. Zároveň ešte je možnosť to zlepšiť. Niekedy možno, že e, by mohli byť vytvorené e, vedecké politiky pre e, SDG alebo vývoj nástrojov ako napríklad to, o čom ste hovorili, overovanie si nových politík v záujme SDG, a, a komplexnejší prístup, zahrnúť aj opomenuté rozmery SDG. Mnohí to takýmto spôsobom aj skúšajú. Takže ešte je tu možnosť to zlepšiť a potom väčšie výzvy, ako napríklad prepojiť e, vnútorný a vonkajší rozmer. Niektorí majú ťažkosti, teda niektoré krajiny nevedia presne, ako to spraviť a potom e, prepojiť SDG aj s rozpočtovým procesom. A teraz Inge nemáme veľa času, hovorí Linda, iba kľúčové body. Dobre, takže v tej štúdii na strane 59 tam je prehľad toho, čo sa spravilo na úrovni EÚ a potom graf na strane 60, kde ukazuje to, že možno, že to nie je ideálne. E, komisia sa síce snaží, ale potom sú e, jednotlivé polička, ktoré ukazujú činnosť iných inštitúcií. A potom tých 7 bodov správy sme e, sa pokúsili uplatniť na úrovni komisie a možno, že to súvisí aj s tým, čo sa tu už povedalo, teda potreba horizontálnej koordinácie a tam by komisia naozaj mohla byť lídrom a potom pracovné skupiny na rade tiež si nevedú najhoršie, mohli by e, poskytnúť ešte viac činností. A my máme hlavný odkaz a síce, že EÚ pri udr- cieľoch udržateľného rozvoja SDG musí využívať tieto dve úrovne, túto dvojúrovňovú dynamiku, teda všetky inštitúcie, vrátane tohto parlamentu. A to sa snažíme e, ukázať aj na priesvitkách, teda, že je tu aj e, európsky semester, to je tiež nástroj pre správu a monitorovanie SDG. Ten semester by sa mal rozšíriť práve o tom monitorovanie, ale jednoducho je to dobrý príklad aj e, revízia environmentálnej implementácie, takže je tu veľký potenciál spolupracovať s národnými vládami. A toto je mapa, kde oranžovou vidíte vyznačené krajiny a národné parlamenty, kde sú špecifické ustanovenia ohľadne agendy 2030. Myslím si, že je to horúca téma aj pre tento Európsky parlament. Ja vrelo odporúčam, aby ste sa pozreli na príklad Dánska. Tam je taký sieťový prístup k SDG. Všetky výbory sa tam tým zaoberajú. Mohla by to byť možno pre vás inšpirácia a potom odkazy prekonať jednotlivé prekážky, naučiť, poučiť sa z doterajších skúseností a všeobecne pre tento parlament využiť potenciál eh, na medzi výborovú spoluprácu, možno že aj medzi parlamentami. Tá mapa už zmizla, žiaľ. Ďakujem, to boli veľmi praktické podnety. E, tie grafy som ne všetky stihla e, prečítať, e, ale ďakujeme. Parlament sa môže zamyslieť nad otázkou spravovania SDG. Takže určite sa môžeme ešte snažiť zlepšiť. Pred dvoma rokmi sme sa stretli s národnými parlamentami, ale vtedy chýbal dostatočný záujem, ale myslím si, že sa to mení, takže si trošku viac privlastňujú teraz eh, SDG národné parlamenty. Ideme ďalej. Tá ďalšia štúdia pas, eh, profesor Van Ipersel Pani Valean. Ďakujem. Takže príprava správy OSN Eva Furman, predsednička Fínskeho panelu expertov pre udržateľný rozvoj, riaditeľka strediska pre environmentálne politiky z Fínskeho environmentálneho inštitútu SAIKI. Ďakujem za pozvanie, za možnosť e, poukázať na globálnu perspektívu. Najskôr teda ja vystúpim a potom profesor Van Ipersel a mm, spolu predseda Mesely sa ospravedlňuje, nemohol žiaľ prísť dnes so mnou. Takže najskôr vám ukážem túto ako keby futbalovú loptu. Je to niečo, čo dobre opisuje to, čo vlastne predstavuje Agenda 2030. Na jednej strane potom zmeny, tie musia byť dostatočne účinné a potom otázka vedomosti, aké sú potrebné, či sme schopní zmobilizovať vedecké poznatky, ale aj iné. Takže my sme 15 e, vedci, ktorí v roku 2016 boli požiadaní vypracovať správu pre OSN. Šiesti z nás sme z EÚ, siedmi z Európy a my tu teda zastupujeme dvaja skromne túto skupinu. Um, pokúsime sa to spraviť čo najlepšie. Skupina už existuje a zameriava sa na uh, rozhranie pre uh, vedecké poznatky aj prierezovým spôsobom teda sa snažíme zhromažďovať fakty. Zameriavame sa na niektoré konkrétne krajiny aj. Toto je prvá správa, ktorú si vyžiadala e, Organizácia spojených národov. Ďalšia sa začne vypracovávať v roku 2020. Bude to pokrývať tie 4 roky do roku 2024. Najskôr niečo pozitívne, aj keď hovoríme o neľahkých otázkach, ale predsa len sú aj pozitívne veci, tak e, čo sa týka životného prostredia, ako aj celého ľudstva, európske mesta napríklad sú veľmi zelené a e, je tu pokrok e, a kniha eh, od Roslin to dokázala minulú jar, ale sú tu aj výzvy, napríklad eh, tie eh, sociálne. A ukazuje to, ako sa musíme zamerať nielen na životné prostredie, ale aj na sociálne aspekty, napríklad nerovnosti v nejakej krajine, kdekoľvek na svete vždy máte elity a potom extrémne chudobné vrstvy obyvateľstva vlastne sú diametrálne eh, na opačnom eh, konci, ale tie eh, nerovnosti sa trošku stierajú. Nejde tu ale iba o otázku chudoby, ale aj o sociálne a politické nerovnosti. A, ale životné prostredie je predsa len problematické. E, tým sa veľmi zaoberáme v Európe, napríklad otázka klimatických zmien, ale aj biodiverzita. Úzko to spolu súvisí. Je tu správa komisie. Ja by som chcela, keby sa to bolo viac zameralo na biodiverzitu, pretože to naozaj ide ruka v ruke s e, udržateľným rozvojom. Máme tu spoločnú výzvu, teda tie e, napríklad rastúci nacionalizmus, e, to musíme e, tomu zamedziť tým, že budeme podporovať konkrétnym skupinám a ľuďom, ktorí sú v nejakých zraniteľných situáciách A to je vlastne aj jadro našej správy. Máme e, rozhodujúcu dekádu pred nami. Teraz musíme e, na novo možno, že pochopiť ten proces transformácie. E, Broadland výbor s tým možno, že začal, ale teraz sa tam doplnili tie environmentálne a sociálne otázky. ale hospodárstvo ešte stále je ťažiskové. Teraz nás čakajú aj ťažké rozhodnutia. Máme možnosť e, pozrieť sa na konsenzus, ale sú tu aj problematické aspekty, práve súvisiace s tým sociálnym a environmentálnym aspektom a tie možnosti sú viaceré, ale treba si vždy pamätať na ten sociálny a environmentálny aspekt. Toto preskočím. Iba poviem, že aj keď v Európe sa nám darí, ale predsa len nie sme lepší ako napríklad Burkina Faso alebo mnohé iné. Sme ďaleko od toho zeleného kruhu, ktorý vidíte vpravo dole a ani tie severské krajiny, ktoré väčšinou sa uvádzajú ako príklad, nie sú ešte ani zďaleka pri tom E, my, my sa samozrejme musíme pridržať tej zelenej čiary, ak chceme dosiahnuť pokrok nie tých dvoch červených. Toto je jediná štúdia, ktorú sme vypracovali pre našu správu. Väčšinou sme využili existujúce poznatky. O to sme boli aj požiadaní, ale toto je analýza, kedy sme sa pozreli na prepojenia a to je dôvod, prečo sme to chceli ešte viac dôrazniť ako v predchádzajúcich iných správach. Nemyslíme si, že vieme niečo vyriešiť, aj keď by to možno, že mohlo byť lákavé v kontexte SDG. Určite je tam viac takých prí, príbuzných prínosov, ale uh, potom, kde vidíte tie zatenené miesta, na tých budeme musieť ešte pracovať. Musíme nájsť tie kľúčové a potom na nich pracovať. Musíme pokračovať v tom pokroku, ktorý vidíte na grafe. Ďalej musím povedať, že sa možno málo venujeme prepojeniam a tomu by sa práve výskumná časť mala viac venovať. Ďalšia časť, ktorú tu vidíte na grafe, sú toky. My e, v rámci toho mm, systému to vnímame tak, že tie výzvy, ktorým čelíme, nie sú vždy nutne v rukách Európy, alebo nie vždy sa týkajú Európy. Musíme preto spolupracovať s celým svetom. Máme tu udržateľné toky a oni majú samozrejme svoj dosah a to na oboch koncoch, nielen na tej strane, kde kde vedú, ale aj na tej druhej strane, napríklad pri znečistení. Potom, pokiaľ ide o prostriedky a transformáciu, teraz najprv vyvstáva otázka riadenia správy, ale to riadenie sa musí udiať na všetkých úrovniach a keď sa pozrieme na toky, o ktorých som práve hovorila, naozaj musíme pracovať spoločne s podnikateľskou sférou, s verejnosťou. Prečo je tomu tak? Je to preto, pretože nedokážeme riešiť problémy eh, v rámci administratívnej oblasti. Pán podpredseda Timmermans už podnikateľskú sféru spomínal. A pokiaľ ide o tie národné, pokiaľ ide o národnú úroveň, tam je politická sila, alebo teda politická správa veľmi dôležitá niektorých mestách napríklad sme e, pozitívne veci už zaznamenali a bolo by dobré, aby sa tak dialo aj v ďalších mestách. Potom, pokiaľ ide o verejnosť, samozrejme jednotlivci musia učiniť určité rozhodnutia, ale pochopiteľne najlepšie je pracovať spoločne. Ekonomika. Tu by som povedala len toľko Potrebujeme viesť e, v spoločnosti dialog a aj na európskej úrovni. Môžeme povedať, že je to účinný nástroj, ale to, čo je dôležité, je, že skutočne aj k tejto téme začne dialog a samozrejme hospodársky rast je e, dôležitý, ale nie je to jediná cesta vpred. Financovanie, ďalšia dôležitá oblasť, tiež treba v nej pokročiť. Sú tu aj ďalšie dôležité oblasti. Je, je dobré, že k pokroku už došlo. Tu by som spomenula napríklad obehové hospodárstvo. Myslím, že už zaznamenávame prvé úspechy v Európe. Pokiaľ ide o vedu a technológiu, i veda sa musí zmeniť potrebujeme podporu systémov, potrebujeme pracovať s miestnymi spoločenstvami. To je nový spôsob, ako robiť vedu. Musíme byť schopní mobilizovať oveľa viac, než sme schopní dnes. Ešte je tu ďalšia vec ohľadne vedy. A síce že veda sa zacieluje na isté oblasti a veľa oblastí je takých, kde nedochádza k žiadnemu výskumu na žiadnej úrovni. Mnohé ciele SDG sú špecifické v rámci konkrétneho kontextu potrebujeme, vedu však potrebujeme všade. Preto, sa, preto je dobré, že ciele SDG sa zacilujú i týmto smerom. V rámci našej štruktúry riešime isté systémy, využívame nástroje a uvažujeme nad tým, ako by sa dalo postupovať. Tu vidíte napríklad oblasti správy, technológií, ehm, zmeny správania, predstavujeme tu i dobré príklady. No a ja som už v súvislosti s Európskou úniou hovorila o tokoch a ekologickom dlhu. Musím však konštatovať, že Európe sa podarilo už pokročiť a že by Európa ďalším častiam sveta mohla slúžiť ako príklad. Naozaj je to vidieť a Európska, pre Európsku úniu je dôležitá aj inštitucionálna koherentnosť. Nejde len o parlament či komisiu, ale ide o našu vzájomnú spoluprácu, nás všetkých. Pochopiteľne, koherentná musí byť i politika. A musím povedať, že ma veľmi v tomto smere potešil prvý návrh z predloženého návrhu pána Timmermansa Napríklad systém ETS je niečím, čo by sme mohli rozšíriť do e, sveta. Tu vidíte tu na prísvitke vidíte, čo je úplne nové, je, je niečo, čo je úplne nové, je, ide o vplyv energetickej politiky na globálny kontext. Tu sme práve zistili, že technológie obnoviteľných zdrojov energií pomáhajú cieľom SDG vyrovnaným, rovnovážnym spôsobom a nielen v Európe, najmä vo vzťahu ku klimatickým SDG. Negatívny vplyv sme zaznamenali napríklad v oblasti skládok. Je naozaj dôležité realizovať podrobnejšie tieto oblasti. No a na záver by som rada ešte uviedla, že spolupráca s podnikateľskou sférou sa deje už v mnohých ohľadoch a v tejto súvislosti sme diskutovali, sme analyzovali aj riadenie rizika naprieč jednotlivými cieľmi. Keď sa pozriete na riziko, ktoré je spojené s cieľmi, My sme v tejto súvislosti spolupracovali, pýtali sme sa podnikateľov, investorov, tvorcov politik a zorganizovali sme aj workshop na túto tému a musím povedať, že je obrovský záujem o takéto nástroje. Myslím, že všetci tieto nástroje potrebujú na to, aby sa mohli posunúť dopredu. Horizont pomôže v tom, že získame dôkazy na základe výskumu. Európa určite túto príležitosť nemôže premeškať. Financovanie samozrejme v tomto smere je dôležité. Potom tu máme globálnu správu a toky, máme tu na monitore jednotlivé cesty, prepojenia a budovanie udržateľnej vety na všetkých kontinentoch. Veľmi pekne ďakujem. Sme pripravení zodpovedať na všetky otázky, ktoré nám budú položené. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, nech sa páči. Máte príležitosť sa spýtať na odprezentované štúdie a na záver potom zareagujú naši hostia. Pani, pani Kadenbach. Ja len krátka otázka k tej prvej, tej prvej štúdii. Budeme sa následne venovať aj jednotlivým krajinám z pohľadu individuálnych otázok. To by bolo zaujímavé aj vzhľadom na to, čo povedal pán Timerman, že aby sme mali prehľad o tom, kde došlo k pokroku. Ďakujem, pani Meissner. Stručne bolo by možné nájsť správu, ktorá bola počas posledného vystúpenia odprezentovaná. Môžeme nahliadnúť do nej. Nevždy bolo jednoduché si na monitore prečítať všetko, všetky informácie. Myslím, že vám môžeme poskytnúť aj PowerPointovú prezentáciu. Správu ako takú neviem v tejto chvíli ešte presne vám povedať. Pán Lajnen, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za obe prezentácie. Fínsko zaujíma otázka due diligence. Hovorilo sa tu o dodavateľských reťazcoch. Hovorilo sa o tom, že musíme reorganizovať eh, podnikateľské vzorce a podobne. Uh, Myslíte si, že podnikateľská sféra je pripravená a ak tam chceme zapracovať e, sociálnu dimenziu, nesmieme zabúdať ani, ani, na, onveri, ani na environmentálne otázky. Nakoniec veď o tom hovorila už aj OECD. Ďakujem. Otázka. Môžete nám prosím vysvetliť, pani profesorka, ak tomu rozumiem správne, tak Štúdia bola pripravená k septembru 2019 šéfo, šéfovia štátov a vlád e, sa tam tedy schádzajú. Aký myslíte, že bude to, aké myslíte, že bude to hlavné posolstvo pre šéfov štátov a vlád? Ja som ešte nemala príležitosť si prečítať e, celú štúdiu komisie, ale bolo by podľa mňa zaujímavé sa pozrieť na to, respektíve bolo by dobre mať prehľad o tom, ktoré, ktorým členským štátom sa darí. Mm, pri, pri klíme e, je ten prehľad možno jasnejší, ale možno by bolo dobre získať prehľad a informácie o tom, komu sa ako vedie v otázke cieľov SDG. Bolo by možno dobré eh, vynúť aj politický tlak na členské štáty, aby, aby eh, naplňali ciele SDG. Ďakujem, pani Malvar. Ďakujem. Pán profesor, vy ste povedali, že nejde iba o životné prostredie a klímu, ale aj o sociálne aspekty, nerovnosti, a nespravodlivosť, o tom ste hovorili. A potom ten rastúci nacionalizmus a populizmus na mnohých miestach sveta. A nakoľko e, ste to vedeli využiť v rámci vašej, vašej štúdie na rovnakej úrovni? E, životné prostredie a klimatické zmeny, tak tam určite treba zapojiť ľudí, ale asi to isté platí pre tie sociálne aspekty. Tá nerovnosť sa týka nielen nejakých e, rozdielov medzi, ale aj v rámci nejakých komunít. Tu naražame nielen na mm, hranice našej planety, ale asi aj na hranice našej spoločnosti. Ja som takýto vzťah vlastne ešte doteraz nepočula, ale myslím si, že je to práve preto zaujímavé. Preto by som o tom chcela počuť viac. Okay, thank- Ďakujem. Nech sa páči. Poprosím našich hostí, aby zareagovali. Dobre, objavila sa tu otázka ohľadne následných krokov a ja som o to prosila, keď sme začali túto prácu. Je, máme pred sebou určitú príručku, nevždy. Um, tak, takýmto spôsobom to bolo pripravené. Každá z krajín má takýmto spôsobom určitý základ, na ktorom, z ktorého môže vychádzať. My sme, my sme potom informácie zaradili do jednotlivých tabuliek, ale pripravili sme aj taký posudzovací graf a máme tam potom súhrný graf, čiže aby sme mali predstavu, kde sa koncentrujú jednotlivé aktivity. My sme preto zachytili takýmto spôsobom jednotlivé informácie. Bol to vlastne aj náš taký spôsob metodiky, aby nám to pomohlo pri posudzovaní situácie. No a potom, pokiaľ ide o to dosledovanie, tie ďalšie kroky, Nuž, my sme diskutovali, snažili sme sa e, čítať medzi riadkami. I tam už vyvstalo, e, že mm, predsa len je viac vecí uvedených na papieri a mm, pretože e, Linda hovorila už o tom, že to budeme musieť rozšíriť na širšie spektrum, preto si to bude treba overiť aj s inými zainteresovanými stranami a všetko sa to do istej miery deje, ale tam práve Európska únia vynaložila úsilie a snaží sa o podporu vzdelávacích mechanizmov. My máme štúdiu, ktorá predstavuje náš základ. Potom pán, pán Timmermans, spýtali ste sa ho, akým spôsobom to bude, sa to bude riešiť na komisii. Um, celá vec je predmetom riešenia alebo týka sa všetkých sektorov. Um, mimovládky sa zaoberajú niektorými cieľmi. My to potrebujeme, ale potrebujeme určitý prierez a určitý zastrešo, určité zastrešenie. A vďaka ktorému by sme mohli dosiahnuť určitú systemizáciu celého systému. Potom sa môžeme pozrieť na to, kto má akú úlohu, potom sa môžeme baviť o cieľoch, komu prislúchajú, ale musíme diskutovať aj, aj o prístupe, o previazaní jednotlivých vrstiev a myslím, že by bolo dobré, aby sme sa dohodli, že dôjde k nejakému dosledovaniu. Ešte som zabudla povedať, že je tu samozrejme prístup EU28. Európsky hospodársky sociálny výbor tiež pripravuje um, informačné hárky k jednotlivým krajinám. Um, Čiže i to sú informácie, ktoré by sme mohli zohľadniť. A parlament samozrejme pokračuje v tom, čo, ehm, v čom je príslušný parlament. Ďakujem. To stručne zareagujem. Pokiaľ ide o politický tlak, ktorý je potrebný, s tým môžem len súhlasiť. Pre mňa uh, summit k SDG v septembri 2019 predstavuje akýsi test. Viete, že tu chýba e, určité líderstvo tejto agendy na globálnej úrovni. Preto summit bude kritickým testom, či EÚ môže na seba prevzať, prevziať e, túto úlohu, akým spôsobom sa tomu postavím vládky a podobne. Potom, pokiaľ ide o to rozdelenie, my sme zistili, že e, pokroku už došlo, ale čaká nás veľká cesta, najmä z pohľadu e, realizácie v rámci inštitúcií. Ďakujem. Pán, pani Pers, sa páči. Ja len e, sa vyjadrím k praktickej otázke to, kedy bude správa k dispozícii. Máte, už budete mať priesvitky k dispozícii, ale tá správa bude, by mala byť, alebo teda návrh by mal byť dokončený do apríla a potom konečná verzia bude k dispozícii v septembri v New Yorku. Pokiaľ ide o to, čo tu bolo uvedené, Chcem najprv zdôrazniť, že táto správa nenahradí výročnú sprácu OSN každý rok zverejňuje správu o cieľoch SDG. Každý rok zistuje, ako postupuje realizácia cieľov SDG a naša správa istotne takúto správu nenahrádza. Ide, ide o prvú štvoročnú GSDR správu. Našim mandátom je analyzovať situáciu, predkladať odporúčania na to, aby sme mohli na to, aby sme napomohli implementácii vytýčených cieľov. Kľúčovým posolstvom tej prvej správy je to, že pri mnohých cieľoch e, nie sme dosiaľ na správnej ceste. Ale ešte pripomínam, že táto správa nenahrádza tú klasickú správu. A druhým kľúčovým posolstvom je to, že sa ľudstvu nepodarí dopracovať sa k cieľom SDG len tým, že dôjde kde tu k drobným zmenám. Ľudstvo potrebuje transformáciu a preto využívame slovičko transformation, transformácia v našej správe. Vysvetľujeme presne, čo pod tým máme na mysli a aby sme transformáciu dosiahli, tak potrebujeme, ako Eva pripomenula, systémové myslenie, ktoré kladie dôraz na e, viaceré dostupné synergie medzi jednotlivými smermi a medzi mnohými príležitosťami, ktoré sa koncentrujú v blízkosti týchto synergií. Ja viem, že na niektorých úrovniach treba uskutočniť kompromisy, ale tým teda reagujem na vašu otázku, akým dielom môže prispieť podnikateľská sféra. Štvrté kľúčové posolstvo znie asi tak, že sa nám nepodarí dosiahnuť alebo naplniť environmentálnu stránku udržateľného vývoja, ak nebudeme lepšie pracovať na sociálnych aspektoch, presne ako ste to povedali. Čo, to, čo začalo vo Francúzsku pred pár týždňami so žltými vestami, je naozaj veľmi dobrou ilustráciou mm, environmentálne opatrenia sa príjmajú, ale sociálne hľadisko v nich e, zohľadnené nie je. Čiže preto sa musíme venovať nerovnostiam v rámci krajín na medzinárodnej úrovni. Tá posledná kľúčová správa sa týka významu vedy. Samozrejme, tí autory sú vedcami, áno, je tak trochu e, konflikt ale možno, že veda nebola dostatočne využitá na to, aby sme zlepšili to obrovské množstvo vedomostí, ktoré vedci vo svete majú. Teda to prepojenie medzi vedeckou komunitou a tiež tá politická relevantnosť práce vedcov, to sa musí zlepšiť a máme na to cesty. Takže to boli niektoré kľúčové správy a možno, že Eva by chcela ešte niečo doplniť. Nemám veľmi už čo dodať, ale chcem povedať, že všetky tie veci, ktoré Jean Posko spomenul, sú dôležité, najmä teda tá sociálna rovnováha a to nás vedie k transformácii systémov. Napríklad máme potravinový systém. Ak v tomto systéme robíme nejakú transformáciu, tak sa musíme pozerať na celok. To sa týka sociálnych tém, e, environmentálnych tém a e, myslím, že celá naša správa je takto vystavaná. Ja som hovoril o prepojeniach, ale chceme ísť ešte o krok ďalej chceme hovoriť o praktických využitiach, o jednotlivých hráčoch. Hovorili sme o otázke obozretnosti a teda či e, podniky sú schopné to splniť. Ja viem, že tu je veľa podnikov, ktoré ešte k tomu nedospeli, ale na druhej strane je tu mnoho podnikov, ktoré sú veľmi rozvinuté v tejto oblasti a systémy, ktoré presahujú národné jurisdikcie. Takže vidím tu nádej pre tento proces a určite e, sú tu politiky, ktoré budú podporovať tento proces a zabezpečia, aby sme sa posunuli ďalej. Ešte otázke toho, čo odporúčame, pokiaľ ide o vedu. Ide o to, aby sme zapojili všetkých vedcov na planéte a podporovali ich. Nejde tu len o financovanie, ale ide aj o siete, infraštruktúru a najmä o otvorený prístup k údajom. Ak máme v skupine niekoho, kto je z Jamajky a našťastie je teda profesorom v Londýne, tak e, samozrejme on na prípravu svojich štúdií využíva svoje pôsobisko v Spojenom kráľovstve. Ale inak nemá prístup k tým údajom. Takže tam je veľmi, veľmi veľa víziev. No a potom ešte k tej správe. Od začiatku sme informovali, akým smerom sa posúvame. A všetko, čo vám predstavujeme ešte v štádiu rozpracovanosti a samozrejme neskôr to budeme publikovať. Ďakujem. A slovo má teraz pani Mekalen. Ďakujem za tieto štúdie, ktoré sú užitočné užitočné aj pre našu legislatívnu prácu a tiež pre dokument e, komisie. A bude to užitočné samozrejme aj pre budúcich členov komisie. Teraz sa k nám pripoje pán, županiok, Jok. Mm, kolegyňa musí ísť na iné zasadnutie. On je podpredsedom výboru Envy a vo výbore Envy dlhé roky pracoval. Prejdeme k tretej časti. Je to prejav pána Jeffrey Sachs, ktorý je predsedom siete pre rozvojové e, témy. Je z Univerzity Columbia. Dlhé roky prepájate vedú s rozvojomi e, témami a stojíte za mnohými e, cieľmi SDG. No a chceme počuť o tom, ako zdôrazniť SDG v politickej agende. A kolegovia, ktorí ste možno noví v e, tých otázkach, témach OS, OSN, sieť pre udržateľný rozvoj e, publikoval veľmi dobrý nástroj o tom, ako vlastne sa implementujú ciele SDG v na celom svete. E, ďakujeme, pán profesor, že ste prišli medzi nás e, z New Yorku a tešíme sa, že ste medzi nami. Ďakujem. E, je to veľmi pozbudzujúce, keď vidíme tento rozvoj, keď vidíme tie inštitucionálne mechanizmy, ktoré podporujú tento zložitý proces. A ako to zdôraznila aj diskusia dnes, všetko je intersektorálne, všetko je medzinárodné, všetko sa týka viacerých zainteresovaných, všetko je dlhodobé, pokiaľ ide o politické otázky, teda hovoríme o procesoch, horizonte 30, 40, 50 rokov a sú to veľmi zložité politické procesy a často tie diskusie trvajú 15 až 30 dní a až potom môžeme hovoriť o zmene, ktorá je nevyhnutná a vždy, vždy je to veľmi ťažké. My sa týmto témam venujeme už <clears throat> skoro štvrtstoročie. Začalo to samitom v Rio a <clears throat> to smerovanie sa príliš veľmi nezmenilo. Možno <clears throat> sa znížila intenzita zlého správania, ale ten rozsah zlého správania stále sa zväčšuje, pretože sa rozširuje globálna aktivita. My sme dokonca ani nevyrovnali tie ľuďmi spôsobené faktory na planéte, či už ide o sociálne alebo environmentálne vplyvy biodiverzita, globálne oteplovanie a e, funkcie ekosystému. <clears throat> Sú tu nerovnosti, nespravodlivosť na mnohých, e, v mnohých častiach sveta. Takže to odráža to, ako, ako vplyvné sú skryté záujmy a ako funguje vlastne tento globálny systém 7,6 miliardy ľudí s miliardami e, národných rozpočtov. No a samozrejme, tá priepas nie je príliš ďaleko pred nami. Proste neboli sme úspešní doteraz. Keď sa pozrieme na globálne mapovanie toho, ktoré krajiny sú najbližšie k dosiahnutiu SDG, tak samozrejme to sú krajiny, nepochybne krajiny EÚ, vo všeobecnosti krajiny Európy ako takej. A to je dobrá správa. Hodnoty, motivácia, politiky, to všetko e, e, je tu najbližšie k cieľom v porovnaní so zvyškom sveta. Spojené štáty americké napríklad sa rýchle rozbehli, ale asi zlým smerom maximalizujeme rozvoj a využívanie fosílnych palív, rušíme nariadenia, ktoré sme mali, máme nechcem povedať psychopatického prezidenta, nechcem sa púšťať do tej diskusie, ale máme prezidenta, ktorý je proti tým cieľom. A teda Európska únia je lídrom. Ale nie je to úplne koherentné, to musím povedať to, čo ma prekvapuje ako človeka, ktorý sa na to pozrel zvonka, že sa všetko zatiaľ analizuje na národnej úrovni. Teda máte všetky tieto národné procesy, ktoré krajiny konajú, ktoré nie. Prečo sa to nerobí na úrovni EÚ systematicky? Nerobí sa to systematicky na úrovni EÚ. Prečo by sme mali mať 28, 27 alebo 29, čokoľvek? bude počet členov. Prečo to všetci musia robiť jeden po jednom? Prečo všetci musia objavovať tú istú vec nezávisle? Keď tie e, riešenia musia byť nadnárodné, teda ten, ten, ten rozmer, tá škála, ktoré by sme mali uvažovať, nie sú jednotlivé krajiny, pretože ekosystémy, energetické systémy, dopravné systémy, to všetko e, je vzájomne prepojené. Takže toto nie je hádanka, ktorú musia riešiť jednotlivé krajiny. Toto je problém, ktorý e, sa musí riešiť spoločne Samozrejme s dopadmi na národnú úroveň, ale musíme veci agregovať. Kde sú teda tie cesty EÚ, ktoré sa majú využívať? Nie sú úplne zrejmé. A, áno, povedal som, ste oveľa ďalej než ktorákoľvek iná časť sveta a tie, tie ciele SDG a ten duch e, politickej a sociálnej reality je tu bližšie k cieľom SDG, než kdekoľvek inde na svete. My sme začiatkom minulého roka vydali e, štúdiu e, spolupráci s EASA a e, išlo o zdravotníctvo, vzdelávanie, energetika, potravinárstvo, mesta a informačné technológie. KSDR 2019, tam sú trošku iné e, e, výsledky, ale v podstate to je veľmi podobné. Potrebujeme vlastne tých 6 veľkých transformácie, ktoré musíme urobiť. Tu ide o systémovo založené e, transformácie, štandardizované transformácie. Čo to znamená? Napríklad, teda nebudem hovoriť o zdravotníctve a vzdelávaní, ale napríklad v prípade energetiky tam potrebujeme úplnú dekarbonizáciu do roku 2050. A to sa nedá e, dosiahnuť na úrovni jednotlivých krajín. To sa musí dosiahnuť v zosieťovanej e, e, energetickej sieti. Teda musí sa týkať aj samozrejme Severnej Afriky a musíme plánovať ozaj na nulu. A nemôžeme to ponechať individuálne na jednotlivé krajiny. To je nemožné, aby sa to splnilo. Toto eh, jednoducho nie je decentralizovaný proces. Eh, keď eh, niektorí hovoria, že technológie umožňujú decentralizáciu, Prepojená sieť je základom na to, aby sme to urobili správne. Slnko nesvieti stále rovnako, eh, rovnako na celú planetu eh, celý deň. Proste potrebujeme eh, siete a vyváženie týchto podmienok. Takže kde je potrebná mapa. Napríklad Nemecko. Nemecko má svoj energetický mandát už 8 rokov. A až teraz povedali, že v roku 2038 sa zbavia u, uhlíkových palív. Ale to je len jeden národný projekt. Takže keď hovoríme o transformácii, potrebujeme plán, ktorý eh, je rozhrnutý na 20-30 rokov, je prispôsobiteľný, ale, tak, ale je to plán a taký plán teraz nemáme. Nemôžete zmeniť energetický systém z večera na ráno. Je to potrebné robiť e, postupne a musí to byť riadený postup. Takže dekarbonizácia do roku 2050, integrácia dopravy, budov, priemyslu a Žiadna krajina to neurobi sama. Takže otázka potravín. Teda ide o výrobu potravín, ktoré sú zdravé a ktoré sú environmentálne udržateľné. A to sa týka dvoch tém. Teda potraviny, ktoré sa vyrobia v Európe a potom dovážané potraviny pretože devastácia sa odohráva e, v povodí rieky Amazon a v iných oblastiach. A Európa tu má veľkú, veľkú úlohu, čo robí vo svojom vnútri, ale čo očakáva a čo robí vo zvyšku sveta. Nemáme globálny plán transformácie, ale za minulé týždne bolo zverejnených niekoľko e, dobrých štúdií, napríklad e, komisia Lancet, e, ktorá vyšla minulý týždeň. A tam je jedno jednoduché stanovisko. Musíme byť zdraví, pokiaľ ide o, o stravovanie a musíme byť udržateľní, pokiaľ ide o výrobu potravín. Teda zmena v E, spotrebujeme mesa a musíme hovoriť o proteínoch. Musíme inak jesť a musíme inak e, správovať e, reťazce našich hodnôt. A to je veľmi ťažké a náročné. Ale myslím, že ten smer je jasný. Takže ja vás prosím, najprv hovorte, uvažujte na celoeurópskej úrovni. Transformácie a plány. Samozrejme, v súlade s charakterom EÚ e, ako teda spolku členských štátov, ale bez tejto vyššej úrovne jasné ciele jasné cesty, jasná transformácia. Bez toho to nebude fungovať. Nemôže to byť proces z dola nahor, musí to byť proces z hora nadol. A tak to nie je. A stále to je, teda teraz to nie je tak, stále máme postup z dola nahor. Teda energetická transformácia to je základ, jednoduchý cieľ, dekarbonizácia do roku 2050. To je veľmi jednoduché. A musíme to všetko rozplánovať. Potom transformácia využívania pôdy, zdravé potraviny, biodiverzita. Zdá sa, že už ne, nemáme priestor pre bioenergiu. Keď sa pozrieme na ekosystémy, na dodávanie, potravín, eh, cesta, ktorou sa Spojené štáty uberali, pokiaľ ide o biopaliva, to bola chyba nemáme e, dostatok vody na to. My musíme využívať e, naše e, púšte a, a, a, a vietor na výrobu energie a nie pôdu. Tu potrebujeme na potraviny. No potom regionálne politiky v Európe. Z hľadiska transformácie. Ako EU zabezpečí aby regióny s vysokou nezamestnanosťou a nízkymi príjmami e, sa mohli zapojiť do tohto procesu. To si vyžaduje veľmi cieľavedomé politiky a to sa musí rozvíjať. No a potom ešte, čo si čo to doplňa, to je úloha EÚ vo svete. Pretože Európa spustila celý tento prístup. Nevzdávajte sa svojej vodcovskej úlohy. Preto Európa bude rozhodujúca v tom, či to bude fungovať alebo nie. A tu nejde o to, či e, e, e, teda tá úloha Európskej únie je rozhodujúca. Rozvojová pomoc je stále kľúčová a európska rozvojová pomoc musí byť koherentnejšia, pokiaľ ide o tie transformačné procesy. Rozvojová pomoc nemôže byť sumou 28 rozvojových programov. Musí existovať európska stratégia silnejšie, než je to teraz. No a potom druhá je úloha Európy v klimatických cieľoch. Európa sa musí dekarbonizovať tak ako Čína alebo Spojené štáty a bez e, líderstva EÚ v tejto oblasti sa to nestane. Potrebujeme silnú spoluprácu s Čínou, Indiou a keď sa budeme púšťať do hlúpých obchodných vojen, tak e, nedokážeme spolupracovať. Takže je tu veľa vecí, o ktorých musíme diskutovať. A Čína má niekoľko dobrých nápadov, pokiaľ ide o všeobecnú energetickú sieť. A e, Spojené štáty majú trošku iný prístup. My bojujeme s Čínou, to je hlúposť, ktorú e, Spojené štáty robia. Ja e, by som vám navrhoval, aby ste sa nepúšťali touto cestou, lebo to úplne ukončí globálnu spoluprácu a tá je ale nevyhnutná. No a to tretie, kde Európa zohráva významnú úlohu. To je riadenie informačných technológií. Máme veľmi dôležitý e, nástroj, e, umelá inteligencia a to je, e, samozrejme sa týka aj slobody a rovnosti. GDPR, ochrana osobných údajov, to sú citlivé veci teda ako budeme využívať informačné teológie, ale aby sme nestratili pritom naše súkromie. To sú veľmi dôležité témy e, a týka sa to aj udržateľnej transformácie. A teda to musí zostať prioritou. No a potom riadenie hodnotového reťazca. E, to nedosiahneme, ak budeme nezodpovední my sme tento problém globálne nevyriešili. Máme tu veľkú nezodpovednosť v jednotlivých hodnotových reťazcov. A korporátne koncepty nie sú takto dizajnované. E, Spojených to znamená, môžeme porušovať zákon kedykoľvek chceme, ak to bude mimo nášho korporátneho sveta, tak sa nás to akoby netýka. Čiže my potrebujeme zodpovednosť e, v tejto oblasti. Európa je lídrom, ale nemôže to byť len dobrovoľné. Mus, musí to byť povinné. Musí to byť spoločná zodpovednosť za celý hodnotový reťazec v polnohospodárstve, v ťažbe, v energetike. No a napokon korporátne správanie a daňové postoje, postupy. Európske zmýšlenie o takej správe, ktorá zahrania viacerých korporátnych aktérov. Určite tu máte náskok v porovnaní s USA E, my ešte stále hlavne myslíme na maximálne zisky pre akcionárov, takže určite by to malo byť vyváženejšie. Ale zatiaľ to vôbec nie je kompatibilné s postojom USA a bolo by to viac v záujme udržateľného rozvoja. Takže zaoberať sa podnikmi a ešte k daňovým daň, e, rajom. Má Európa tie najhoršie postupy, ako aj tie najlepšie. A to veľmi škodí tomu procesu, pretože daňové raje bránia, e, nám bránia mobilizovať verejné zdroje prospech nejakých slušných postupov a pokiaľ sú daňové raje a budujú si ich silné e, krajiny, tak sa nám to nepodarí e, zmeniť. A ešte na záver niečo k postupu. Dúfam, že to je e, podstata zmeny. Európa potrebuje až viac ako iba 1% HDP pre svoj rozpočet, inak sa jej to nepodarí. Takže je to asi najväčšia výzva do, eh, v roku 2020 eh, viac ako 1% HDP, pretože inak nebudete mať jednotnú, udržateľnú EÚ s rozpočtom, ktorý naozaj eh, nepostačuje v súčasnosti. A potom meranie, monitorovanie, to je zásadné. Komisia by mala mať jasné um, meratele, potom pravidelne o, o nich informovať prostredníctvom Eurostatu, aby to bolo absolútne jasné napríklad v oblasti kvality ovzdušia. To je ešte možno, že pred e, meraním chudoby a tak ďalej. Podľa mňa je to dosiahnutelné. A po tretie navrhujem, aby Európsky parlament e, e, skontaktoval iné parlamenty vo svete, takže mať nejaké celosvetové parlamentné vypočutia o udržateľnom rozvoji. Každý parlament totiž to potrebuje o tom diskutovať a dosť ľahko sa to dá som videomostov. Myslím, že by ste tu mohli byť e, pionierom. A po štvrté, Myslím si, že Európa potrebuje priemyselnú politiku, ktorá by sprevádzala túto stratégiu. Ja som osobne bol za e, fúziu Siemens Alstom, pretože e, e, keď vznikne niečo tak veľké ako napríklad Airbus, v oblasti špičkových technológií, tak by to bolo prospešné pre Európu a pre celý proces transformácie. Každopádne potrebujeme priemyselnú politiku, ktorá by zodpovedala rozsahu zmien, ktoré sa dejú a e, odzrkadlovala by aj stav celosvetovej ekonomiky. Po piate, stratégie, plány, to je nevyhnutné pre transformáciu pre najbližších 20-30 rokov. Nie hovoriť o, ta, o tom, ako by bolo pekné keby, alebo veríme v, ale skutočné e, plány toho, čo sa spraví, e, kde je obnoviteľná energia, kde je biodiverzita, bioenergia a tak ďalej a tak ďalej. EÚ také niečo zatiaľ nemá, ani USA, ani väčšina iných regiónov vo svete. Takže toľko niekoľko podnetov z mojej strany, čo sa týka možných postupov. Ale vrátim sa k začiatku. Je to váš program. Ak to nevyrieši Európa, verte mi, žiaden iný región vo svete to nevyrieši a Európa je najbližšie k riešeniu v porovnaní s ostatným svetom. Možno, že nemáte taký e, pocit, pretože prebiehajú rôzne politické bitky, ale je to pravda. A aj z dnešných ranných e, rozhovorov, keď sa hovorili o tých jednotlivých e, plánoch tak v štúdiách nikdy sa nehovorilo o USA. Máme minimálne 10-ročné meškanie aj keby sme práve dnes zmenili politiku, naozaj meškáme. Ja som bol vo Washingtone včera Eh, je to konečne možné. Dva roky som to nedokázal, pretože to doslova bola, bolelo, ale teraz demokrati majú minimálne dolnú komoru, takže majú aspoň akú takú kontrolu nad nezodpovedným prezidentom, obzvlášť v tejto oblasti. Ale vy ste každopádne priekopníkom. Nepríďte o túto pozíciu nielen v záujme vás ako EÚ, ale v záujme celého sveta. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem Jeffrey za dôvod sa tešiť, pretože častokrát v takýchto rozprávach sa hovorí o tom, ako e, nie je dostatočný pokrok a vy ste poukázali na naše líderstvo. Škoda, že pán Timmermans tu nemohol ostať a vypočuť si to, aby teda sme ostali lídrom ako EÚ, aby sme sa uistili, že v nadchádzajúcich piatich rokoch e, nový parlament aj komisia E, sa toho zhostia. Máme tu tento dokument, kde figurujú rôzne možnosti. E, jedna z možností je koordinácia e, na úrovni EÚ a pretlačiť tento, tento plán. Žiaľ, času máme málo. Musíme zareagovať na tento dokument, na, ktorý má byť akýmsi začiatkom reflexie a potom e, bude fórum v septembri na vysokej politickej úrovni. Takže skutočne to, čo ste povedali, bolo pre nás podnetné, čo by sme mali sami od seba očakávať, od našej komisie, od našich vlád. Máme viacerých rečníkov, ktorí sa chcú <clears throat> vyjadriť. Štyria zatiaľ teda, ale pýtam sa, koľko ich ešte je. Hojbuk, Karen Kadenbach, Annie Leeds, Charles Goerens. That's it. Okay. And how long have we got left, uh, Donatella? What's the timing? 20 minutes. 20 minutes. So... Máme 20 minút. Takže Heidi Hautala ako prvá. Ďakujem. Ďakujem aj za strategickú eh, radu a presvedčenie, že EÚ sa to môže podariť. Ja sa s vašim presvedčením stotožňujem. Chcem sa vás opýtať, či by ste mohli povedať viac, ako dos- dosahujete, by ste chceli dosiahnuť tú povinnú, ten povinný eh, hodnotový reťazec. Veľa sa hovorí v EÚ aj mimo EÚ, ale aj na úrovni členských krajín o tom, ako to dosiahnuť a niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko, už má uh, horizontálnu legislatívu o náležitej starostlivosti due diligence. Ja som presvedčená, že vďaka novej komisie e, sa e, toho zhostíme. E, nie je dobré mať rôzne legislatívy v členských krajinách. Čo by ste poradili? v tejto oblasti. Neudržateľný dodávateľský reťazec eh, a ten povinný prístup aj tu by mohla byť podľa vás EÚ lídrom, ak by sa jej to podarilo. Myslíte si, že by to malo dopad celosvetovo? Ďakujem. Maria Hojbuch. Ďakujem. Srdečná vďaka za vaše slova. Bolo to veľmi napínavé vás počúvať. Dúfam, že sa už rozumieme závere ste povedali, že Európa je najbližšie k riešeniu. To nás teší, samozrejme, ale ja to považujem aj za trošku nebezpečné vyhlásenie, pretože minimálne tu v parlamente sa veľa hovorí o tom, čo treba spraviť Teraz my zelení sme dosť ambiciózni a častokrát nám odpovedajú, ale veľa sa už robí. Takže vy ste povedali, že EÚ nemôže prísť o to líderstvo a niekedy mám starosti o našu pozíciu lídra, e, pretože si častokrát povieme, však už aj tak sme dosť dobrí. Vy ste dneska však potvrdili, že e, áno, sme síce možno lídrami, ale nie konzistentní a práve pri rozvojovej spolupráci tá konzistentnosť zohráva obrovskú úlohu. A keď sa zamyslím nad eh, napríklad tým, prečo hlasujeme o nejakom stanovisku teraz o eh, nadchádzajúcej reforme SPP a vždy pri eh, novom viacročnom rámci sa veľa hovorí o potravinách a tu vždy schvalujeme plán pre nadchádzajúcich 7 rokov. Od roku 2020 eh, po rok 2027 a nie je ľahké zachovať ambície, pretože sú ťažkosti sklbiť eh, záujmy veľkých firiem a eh, záujmami spotrebiteľov, poľnohospodárov a trhmi, ktoré musia ostať stabilné. A je škoda, že tu práve tí kolegovia už nie sú, ktorí častokrát sa snažia brániť eh, ambíciám. Napríklad tie potraviny, na tom mi veľmi záleží, preto to tu tak eh, zdôrazňujem. Ja som sama polnohospodárka totižto. Takže aj politika sa tým musí zaoberať. Vy ste povedali jesť menej mesa, áno, to platí pre nás všetkých, ale my práve zelení sme pred pár rokmi volieb do nemeckého parlamentu. Zelení sme prehrali, pretože sme navrhli, aby jeden deň v týždni vo verejných stravovacích zariadeniach nebolo meso, teda aby sa varilo vegetariánske jedlo. Ale to bol podľa nás skutočný začiatok. Neviem, či by ste mali ešte nejaké ďalšie nápady. Pretože potraviny samozrejme úzko súvisia s mnohými inými oblastiami, ktoré by sme možno že mohli e, zdôrazniť viac e, v našich programoch. E, čiže mať plány pre potraviny, pre energetiku v polnospodárstve. Sa toho robí veľa, ale možno, že ten plán sa mi nevždy zdá správny Takže dúfam, že sa dostaneme, posunieme v predaj v iných oblastiach. Ja chcem len povedať, že e, rastie naozaj veľmi výrazne počet e, vegetariánov a vegánov v Spojenom kráľovstve. To sú asi tí millennials, o ktorých hovoril aj Franz Timmermans. Je to zaujímavé. Takže asi nejaká zmena viditeľná je, bude e, vďaka novej generácii teraz sa to možno môže podariť. To, čo ešte pred pár rokmi vyzeralo ako nemožné, e, napríklad v oblasti stravovania. Karin Karenbach. Ďakujem za naozaj e, vašu zaujímavú prezentáciu. Na začiatku to bolo trošku brutálne opísané súčasný stav, teda, že sa neuberáme všeobecne správnym smerom teda povedzme, že tie výsledky aspoň nie sú dostatočné a potom to bolo dosť pozitívne e, v závere. A ešte chcem povedať, že diskusia ako tá dnešná v USA nie je až taká bežná. E, tu vlastne sú zástupcovia všetkých teda tu sú zastúpené dva výbory, keby tu boli zastúpené všetky, tak by tá diskusia možno, že vyzrela inak. E, aj, aj v Európe, nielen pre USA to platí. Takže nie je to tu úplne reprezentatívne. Nezastupuje túto prítomná tu prítomné publikum celý parlament Áno, niečo sa už dosiahlo, ja som tiež na nás pyšná za uplynulé roky, ale predsa len treba povedať, že e, vždy je aj protihnutie. Takže čím viac na to tlačíme, tým možno, že väčší odpor vzniká pretože oni napríklad majú krátkodobé zisky za cieľ a nie dlhodobú budúcnosť e, celej planéty a nechcú takto investovať. A tie vaše e, grafy sa nám tiež páčili, pretože všetkých 28 členských krajín sa musí zaoberať dosahovaním SDG a treba zistiť, ako to dosahovanie vnímajú jednotlivé členské krajiny. Možno, že keby to mimovládky e, mali spraviť, tak by to bolo menej pozitívne. Ja sa vás pýtam, ako sa nám môže podariť e, prelomiť to, ten protiprúd e, aj v nadchádzajúcom finančnom rámci. Teda ako, ako zaručiť e, to dosiahnutie SDG napriek snahám tomu zabrániť. Anne Leeds. Ďakujem Jeffrey Sachs, že ste prišli a už e, niekoľko rokov sem chodíte pravidelne rok po roku a pomáhate nám dosahovať ciele. Ešte parlament to úplne nezvládol, ale uh, nielen zelení, ale aj SAD sú teraz trošku radikálni, pretože sa nazývame pokroková spoločnosť. Áno, ani my, aj my si myslíme, že sa nám to ešte úplne nepodarilo, ale je to aspoň začiatok a to sa povedalo aj v, tom, v tej fínskej prezentácii. Sú zapojené všetky politické e, strany, Gutierrez prišiel do Európskeho parlamentu a povedal, že treba sa viac venovať týmto cieľom udržateľného rozvoja. A, a Davos e, je hrozbou z klimatického hľadiska a aj so študentami sa stretávame napríklad minulý týždeň. Takže my máme správu tak výboru Envy, ako aj AFED, aby sa tu spravilo viac v oblasti klimatických politík ja sa pýtam, či potrebujeme nielen klimatickú diplomáciu, da, mať e, dostatočne vzdelaných diplomatov a potrebovali by sme aj SDG diplomatov? Vyučuje sa to na Harvarde, v Indii alebo niekde vo svete? to, že je to eh, niečo, čo úzko súvisí so zahraničnou politikou a teraz v obchodných eh, oblast, v obchodnej oblasti ta, tiež zahrňame SDG, platilo to pre Kanadu. Klíma je teraz súčasťou obchodných dohôd a eh, potvrdí sa to pri dohode s Japonskom ako by sme mohli ešte viac e, do našich obchodných dohôd zahrnúť SDG, tak ako sa to už <clears throat> robí pri klíme. Čiže mať akýsi súbor pravidiel pre SDG. Ďakujem, Charles Görens. Ďakujem, som rád, že opäť vidím Jeffrey Sachs. E, boli sme spolu v Paríži v OECD raz a vy ste povedali, že e, skoro vždy sa mýlime. Dúfam, že to dnes neplatí, ale dobre, žarty bokom. A pustíme sa e, priamo, prejdeme priamo k veci. Mňa veľmi vaša prezentácia zaujala máme rovnaké vnímanie ako vy. Sme svetkami teraz celosvetovej správy, ktorá vlastne úplne absenduje a tá, ktorá je vlastne ešte podkopávaná prezident USA a ono chce eh, sa chce vrátiť k celosvetovému poriadku pred roku 1945, čiže žiadna multilaterálnosť. Neviem, ako na takomto pozadí celoplat, planetárneho ničenia môžeme vytvoriť e, politiku, ktorá by pomohla dosiahnuť e, ciele udržateľného rozvoja. Keď sa pozrieme G7, <clears throat> tak e, čím ďalej, tým viac to nemá žiadnu chuť, žiadnu farbu, žiadnu vôňu. To isté platí pre G20. Bolo vyvinuté veľké úsilie v oblasti sociálneho zabezpečenia na pôde G20 odpoveď bola je príliš neskoro. Takže reakcia tých, ktorí e, riadia svet je tak smiešná, že neviem, či sa máme smiať alebo plakať. A existujú aj grémia, na ktorých sa hovorí a navrhuje, ale e, je to veľmi e, teoretické, napríklad Kneset, a to málo, čo sa ešte konkrétne robí napríklad na pôde VTO, e, sa opäť podkopáva. A my by sme pritom potrebovali všetky tieto piliere e, celosvetovej správy a napriek tomu sú tu skôr kroky vzad a je to nešťastné. A mám jednoduchú otázku na vás. Keď e, počujem zástupcov USA, tak ma prekvapí, že si že vždy myslia na stratégiu a po druhé myslia iba na stratégiu. Vy ste dobrým stratégom, ak by ste mali všetku moc. Ak by ste boli predsedom komisie. Ako by ste zorganizovali uh, riešenie, ktoré by nás vyviedlo z tohto závozu. Stojíme pred voľbami do Európskeho parlamentu, budú zásadného významu. Čo by ste povedali verejnosti, ak by ste mali takúto moc? Áno, takže to je taká novátorská myšlienka. Neviem, e, za akú skupinu by ste boli ako špicen kandidát, nech sa Žil Parňo, vieme zároveň, že Európska komisia nemá všetku moc. My, Európsku, Európsky parlament a keď tak možno ešte Európska rada. Dúfam, že sa nemýlim, pretože nás volia e, vo všeobecných voľbách. Ja vám tiež chcem povedať, Jeffrey Sachs, že som veľmi rád, že ste prišli opäť medzi nás a hovorili o téme, ktorá sa mi zdá byť zásadná v tomto 21. storočí. A my teraz musíme pripraviť tú bezuhlíkovú spoločnosť, tak ako ste to opäť vysvetlili eh, v vašej prezentácii. A na začiatku tohto 21. storočia máme pocit, že to bolo možno trochu ťažké v istej chvíli. Ja som bol po jej boku, keď sme boli v Kodani na tej e, kop, e, kde sme sa nedohodli a pritom všetci politickí lídry tam boli a vtedy nebol prezidentom Donald Trump ani Barack Obama. A napriek tomu sa nikomu nepodarilo nájsť riešenie na tej konferencii strán v Kodani v 2009 a ja som bol pyšný v decembri 2015 eh, v Paríži. Ja som bol spravodajca Európskeho parlamentu a potom tu bolo to uznesenie z roku 2015, ktoré eh, ukázalo, že Európsky parlament má jasnú chuť eh, nájsť riešenia, ale tá dohoda z Paríža, to je podľa mňa skutočné európske víťazstvo, nie je e, záväzná. A my vidíme, že od roku 2015 e, tu nie je žiaden pokrok, dokonca možno, že skôr sa ide vzad aj na úrovni EÚ. Je niekoľko členských krajín. Ja nechcem ukazovať na niekoho prstom, ale e, veľké členské krajiny ktoré e, nejako nenapredovali alebo e, majú iné záujmy, takže sme necelé 4 mesiace pred voľbami do Európskeho parlamentu 26. maja konkrétne a my e, kandidáti, európsky poslanci aj budúceho parlamentu máme zodpovednosť. Videli sme to aj v Katoviciach na tej COP24. E, Chýba nám odvaha a nie sme dostatočne zodpovední. Áno, dobre, môžeme počuť pekné prejavy na akademickej pôde, ale to nestačí. Treba hovoriť konkrétne. Ja som Mm, počul francúzského ministra, ktorý bol vo Francúzsku veľmi populárny a odstúpil, pretože si myslel, že e, tie ekologické zmeny nejdú dostatočne rýchlo vo Francúzsku. Ale skutočne treba počúvať a potom eh, konať, ale na úrovni celého kontinentu alebo minimálne EÚ aby sme mali politiku, ktorá by dostatočne zavážila a umožnila tú zmenu paradigmy, ktorá je nevyhnutná. Otázka konkrétna. Čo si myslíte o niekoľkých návrhoch, ktoré už boli aj predložené pred eh, voľbami do Európskeho parlamentu, eh, žiadajú niečo konkrétne a mm, potom sú tu nacionalisti, populisti, ktorí sú eh, skeptickí, čo sa týka klimatických zmien. Napríklad aj Trump, ale nie je sám vo svete. Takže eh, musíme mať konkrétne návrhy. Aj sa o to snažíme napríklad vytvorenie fondu na boj proti energetickej chudobe. To je nevyhnutné, ak chceme, aby, ľud, aby eh, aj tí chudobnejší v Európe nemali pocit, že je to akýsi trest pre nich. 44,5 milióna Európanov e, nemá dostatočný prístup k energii alebo za to platia príliš veľa. Tým by to pomohlo. A chceme vytvoriť aj Európsku klimatickú banku, ktorá by umožnila zhromaždiť všetky tieto fondy, pretože Európska centrálna banka e, tlačí peniaze 2500 miliard eur. Ide o to zaručiť e, prežitie eura a kupujú sa hlavne verejné dlhopisy na sekundárnom trhu. Takže my chceme toto preorientovať tieto zdroje v prospech e, ekologických zmien a chceme vytvoriť aj daň z uhlíka na hraniciach EÚ a to by platilo pre tie mimo európske krajiny, ktoré nepodpísali Parížskú dohodu a majú možno istú konkurenčnú výhodu vďaka tomu. A vy ste to tiež povedali. E, zbaviť sa závislosti od ropy, ale európske krajiny dotujú fosílne palivy, palivo 112 miliard eur ročne tie dotácie predstavujú a tá závislosť od ropy je silná v EÚ. Takže my chceme e, presmerovať tieto verejné prostriedky, tieto dotácie a dať ich e, obnoviteľným e, energetickým zdrojom a <clears throat> predovšetkým pre dopravu, pretože tá je v mnohých častiach problematická. Takže to sú štyri dôležité návrhy podľa mňa a preto som si vás chcel vypočuť. Takže nestačí rozprávať, treba mať konkrétne návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Ešte jedna otázka za mňa, pretože ehm, si ste hovorili o veľkej premene, veľkej e, transformácii. Ja by som sa tejto súvislosti chcela spýtať na nerovnosti. Súvis súhlasím s tou korporátnou zodpovednosťou, zdaňovaním. Len ma zaujíma, že v rámci, v rámci ktorej zložky, ktorej skupiny by sme zohľadňovali tieto témy. Ďakujem veľmi pekne všetkým za tie stručné otázky, teda iným slovom, čo budeme robiť, ako budeme postupovať, keď sa nachádzame v takejto komplikovanej situácii. Myslím si, že kľúčovým geopolitickým bodom, ktorý by som ja zdôraznil, je to, že Európa potrebuje Ehm, stať nezávisle ako medzinárodný hráč, nesmie závisieť od Spojených štátov a musí vysielať ehm, určité posolstvo smerom k Spojeným štátom, Číne, Indie, Indii, Rusku a ďalším. Bez toho ehm, to bude veľmi ťažké. Už som povedal, že Spojené štáty nie sú v pozícii, že by dokázali viesť alebo konať zodpovedne. Ide o zmenu, um, ktorá, ktorá sa vytvárala po 10 ročia. Ide, je to kvôli Trumpovi, ale nielen kvôli nemu. Je to zmena, ktorá sa vyvíjala dlhšie. V Spojených štátoch bude treba zmenu a ja si myslím, že politika sa môže uh, Ehm, spamätať z pomerne nebezpečnej situácie, ktorej sa momentálne nachádza, ale nemyslím si, že jediným záujmom Európy či sveta, bo teda jediný záujem je definovaný tak, ako bol definovaný pred 20 ehm, rokmi. Myslím, že ide o sever, Severoatlantickú alianciu a myslím si, že aj tá druhá strana Atlantiku bude konať zodpovedne, bude zodpovedným partnerom. Ale ak bude Európa závisieť od e, líderstva Spojených štátov, tak sa jej nepodarí pokročiť a bezpečnosť Európy je definovaná len Spojenými štátmi. A ak tomu takto bude, tak sa vám nepodarí sa vymaní z tejto situácie. Prepašte, že to hovorím takto na rovinu, ale jediným mojim posolstvom je silná Európa, Spojené štáty a Trump e, sa aktívne snažia podkopávať Európsku úniu, to je zrejmé. On sa snaží podporiť národnostné nacionalistické sily. Pán, pán Brennan, ktorý bol, pán Brennan, ktorý bol e, ktorého, e, ktorý tu šíri svoju filozofiu, len vlastne zosobňuje myšlienku toho, že nacionalizmus by mal prevážiť a že tu ide o istý súboj národov, ide o pomerne <clears throat> primitívnu myšlienku. Myslím si, že Európa upustila od tejto myšlienky v roku 1945 a podarilo sa jej vybudovať koherentné inštitúcie a transnárodné inštitúcie a stala sa modelom takéhoto postupu. Spojené štáty sa to v súčasnosti snažia podkopať. Americká politika sa presne o to snaží. To je jasné to je na slnko jasné. Je to, je to nesmierne nebezpečné, ale v mm, mojej krajine sa momentálne s takýmito ľuďmi zaoberáme. Myslím si, že e, nám, nám, nám vládnu tí najhorší. Nie, nie lídry, nie vedci, nie akademici. A nemusíte, nemusíte mať pritom ani nejakú veľkú predstavivosť. Stačí, že počujete, o čom hovoria, ako vystupujú. Ale napríklad Európa musí diskutovať aj s Čínou. Chcete, chcete, chcete diskutovať s Čínou ako 28 jednotlivých krajín alebo s ja by som rád diskutoval s Čínou ako Európa a Čína. Mimochodom, je to aj dobré partnerstvo, pretože má, máte veľa spoločného a doplňate sa. Spojené štáty, nakoľko ide o imperi- e, Spojené štáty vnímajú v súčasnosti ako nepriateľa a to nie je správne. Táto myšlienka je mimoriadne nebezpečná. Aj, aj Európa ide touto cestou, hovorí, zakážte čínske spoločnosti a podobne. A to je nebezpečné. To nahráva naozaj takému jednokoľajovému mysleniu. A Mám pocit, že sa nachádzame nie v roku 1936, ale v roku 1910, čiže všade panuje nacionalizmus, e, všetko sa štiepi, každý je hrozbou. No a to je, to je taká explozívna zmes, pretože podstatou e, udržateľného rozvoja je globálna spolupráca na zmene na transformácii. Ak od toho upustíme, tak to skrátka fungovať nemôže. Toto je agenda spolupráce. Nie je to americká, nie je to európska, nemecká či francúzska agenda. Je to globálna agenda pre spoluprácu, ktorá neúspeje len v rámci krajiny či regiónu. To sa nedá. Nemôžeme začať e, klimatické zmeny bez silného partnerstva s Čínou. Nemôžeme e, začať bez toho, aby sme spolupracovali s Indiou. To je jednoducho aritmetické. Ak sa pozrieme, e, ak sa na to napríklad pozrieme z pohľadu emisí skleníkových plivov. Situácia si vyžaduje, aby sa na tomto procese zúčastňovali všetky regióny rovnakým dielom a tu je silná Európa nesmierne dôležitá. Je to vo vašom záujme, vo vašom záujme celého sveta. Samozrejme sú tu problémy s nečinnosťou, konceptom, štruktúrou. Štruktúra, štruktúry v tom, že Spojené štáty by mali poskytovať bezpečnostný dážnik, ale to nie je také jednoduché už v tejto chvíli. Spojené štáty, e, to, čo ponúkajú, nie je vašou bezpečnosťou. Mm, Spojené e, štáty mm, pôsobili v Sýrii, v Iraku a Um, s pomocou pochopiteľne, ale robili neporiadok na vašej periférii, vo vašom susedstve a vôbec sa k tomu Európa nevyjadrila. Pohovorili, hovorili ste im, aby nevstupovali do Iraku, to bol vynikajúci odkaz, ale ja sa domnievam, že vy potrebujete silnú politiku plus stratégiu transformácie. A to veľmi dúfam, pretože vy ste región, e, ktorý zastáva isté hodnoty a potrebujeme vás všade inde vo svete. Poučili ste sa, ale viete, vy ste modelom, vy ste príkladom. Ak nebude fungovať Európska únia, nebude fungovať ASEAN alebo iný región. Európa je zásadná pre ďalšie smerovanie vo svete a toto posolstvo hovorím všade. Nacionalizmus je hrou. Bohužiaľ, o čo ide, čo sa deje, je to, viete to veľmi dobre, ale politika, migračná politika kompletne prevrátila európsku politiku za uplynulé roky a namiesto toho, aby ste povedali Spojeným štátom, prestante s týmito vojnami, ktorý, ktoré potom spôsobujú to, že k nám utekajú migranti, začnite s rozvojom v týchto regiónoch. Európa Európa vnútorne zkrátka pri tejto politickej otázke skolabovala pri otázke migrantov, ale tu ide najmä o to, že ani to nie je vašou ústrednou politikou. Vašou ústrednou politikou musí byť dôstojný život, udržateľný rozvoj v zjednotenom európskom priestore pri bezpeč- pri náležite zabezpečenej bezpečnosti, čiže je dôležité, aby ste spolupracovali s Čínou, s Južnou Áziou, so Spojenými štátmi, Afrikou ako silný zjednotený hráč a bo, ale bohužiaľ súčasné, súčasné Spojené štáty nemajú líderstvo a rok rok po roku, deň za dňom sa to celé podkopáva, ale dokonca aj začias pána Obamu, ktorý bol veľmi premyšľavým človekom. A keby Spojené štáty malo takéhoto človeka v čele, Európa um, bude vždy musieť zohrávať um, liderskú úlohu. Jednoducho už, ne, už to už tu nie je studená vojna, kedy e, Spojené štáty predstavovalo bez, bolo vlastne tým bezpečnostným dážnikom, tým zastrešením. Takže vy, vy si musíte priemyslieť a, aj, aj e, svoju otázku obrany a bezpečnosti. Že hlavný odkaz je taký, že dôvod, prečo Spojené štáty vnímajú Čínu ako nepriateľa, e, treba, je, je dôležité pochopiť. Ideológia Spojených štátov, ktorú môžete nájsť v každom politickom dokumente, je taký, že Spojené štáty musia byť najsilnejšou silou vo svete. Je to dominantná moc Spojených štátov a to nie je ideológia, ktorá bola schodná pre mierový svet je to nebezpečná, dialog, je to nebezpečná ideológia. A je to problém. A je to problém pre vás, pretože Spojené štáty vnímajú úspech všade inde ako hrozbu. Oni chcú dominovať, oni nechcú partner, rovnocenných partnerov. Prečítajte si národnú stratégiu Spojených štátov, správy o obrane, o spravodajských informáciách. Uvidíte to tam. Čína je teraz náš nepriateľ. Čína nemôže byť e, vašim nepriateľom. Nie, musíte, musíte si premyslieť, akým spôsobom prepojíte svoje systémy a nemôžete byť nepriateľmi. To je ten ústredný bod celého môjho prejavu. Možno, že to bolo trošku abstraktné, ale predsa len pragmaticky som sa to snažil vysvetliť. Dúfam, že nová komisia um, bude informovať do roka informovať parlament o konkrétnych plánoch postupu e, v oblasti energetiky, využívania pôdy a podobne. Ja by som im toto zadal ako úlohu. Nie všeobecné veci, nie definovanie cieľov konkrétny plán postupu a, plá, a parlament by na tom, na, na tom mal nástojiť. Chceme podrobnú cestnú mapu, podrobný plán postupu. Povedzte nám to explicitne, zrozumiteľne a na tom by som nástojil. A my v mnohých oblastiach e, nehovoríme, definujte národnú politiku pre prípad internetových protokolov alebo pre 4G, mm, 5G. Nehovoríme nakoncipujte nám národnú politiku pre leteckú prevádzku. Nie, to, to je niečo, čo je štandardom, čo musí byť uh, nastavené na národnej, na medzinárodnej úrovni. To isté platí pre energetiku, dopravu. Dovolte mi ešte krátky príklad. Európske hospodárstvo e, závisí na automobilovom priemysle. To je zrejme. Automobilový priemysel o 15 rokov bude úplne iným, než bol počas uplynulých 100 rokov. Bude závisieť od elektriny, bude autonómny, e, bude tam bude využívaná umelá inteligencia, takže úspech producentov aut je dôležitý pre ekonomické zdravie Európy. V opačnom prípade budeme šoférovať čínske auta alebo dôjde k nejakej environmentálnej katastrofe. môžeme si naozaj povedať, že to, čo Európa robí, je kompatibilné s týmto rýchlým vývojom? Nie. Mm, všetky, všetky vozidlá budú musieť byť o pár rokov bez emisí a e, na to potrebujete vystavať, vybudovať infraštruktúru alebo e, musíte pripraviť e, plán postupu pre vodík v Európe musí aj priemysel porozumieť tomu, ktorým smerom sa to bude, bude uberať, o aké autá pôjde. A budú to zrejme oveľa, oveľa lepšie. Eh, ove, pôjde oveľa lepšie autá. Mm. Bude s nimi ešte väčšia zábava, keď to budú inteligentné elektrické autá. A, ale to, je, to nie je individuálna transformácia každej z 28 krajín. To je spoločná transformácia. Ja by som vás nabádal, aby ste nastojili, aby ste povedali novej komisii, chceme cestné mapy. Vysvetlite rade, lídrom. Nepokúšajte sa to urobiť jednotlivo. Jednoducho povedzte im, že sa nedá postupovať individuálne nemôžeme pristúpiť k takejto transformácii jeden po druhom. V každom prípade je toto tým môjim hlavným bodom, ktorý by som rád zdôraznil. Určite treba to samozrejme zabudovať do systému obchodovania, potrebujeme e, poplatky, e, ak krajiny nebudú náplňať cieľa dekarbonizácie, ale myslím, že je to realizovateľné. Pokiaľ ide o hodnotové reťazce, tam to jednoduché nie je, ale ja by som povedal, že tu ide o to, že treba identifikovať hlavné sektory, ehm, kde sú problematickejšie hodnotové reťazce a zvyčajne ide o ehm, poľnohospodárstvo, soja, palmový olej, ťažba, um, fosílne paliva a sektory, ktoré sa zapájajú alebo kde, kde treba outsourcovanie, eh, alebo ktoré sú náročné na využívanie pracovnej sily. No a ja by som potom poprosil o tie cestné mapy a um, povedal komisii a mm, automobilovým združeniam, aby identifikovali hlavné body, hotspoty, tematické, zemepisné miesta, kde, kde si, je nútená práca, kde je riziko deforestácie a potom z toho vyplynie určitá matica a povinnosť výkazníctva. No a ak to začne, tak potom tá tak potom každý, každý článok bude musieť e, pravidelne informovať a overovať tú každú časť hodnotového reťazca. Tu ide o veľmi komplikované podmienky, ktoré bude treba vyhodnotiť. A potom by som začal uplatňovať e, finančné sankcie, že 3 roky, 5 rokov. Um, ak e, importujete od producenta, ktorý flagrantne porušuje e, hodnotový reťazec, že nutí deti k práci napríklad, pravdepodobne by som sa uberal cestou modelu finančných pokút. Začal by som tými hotspotmi, určitým kontrolným zoznamom a požiadavkami na, e, na informácie a pracoval by som aj s eh, priemyselnými združeniami. Neviem, existuje nejaká sveto, globálna platforma pre producentov kávy. Viem, že každá komodita, každá oblasť má určitú platformu, ale povedzte im eh, o riziku sankcií, nastavte nejaké obdobie, po ktorom začnete uplatňovať tieto sankcie, jasne definujte environmentálne, sociálne podmienky. Ja si myslím, že je to realizovateľné a že by im to i pomohlo presadzovať to správanie alebo žiadať správanie od svojich členov, teda to, ten, ten typ správania, aký by si od nich želali. myslím, že tie nerovnosti sú dôležité. Máme teda transformáciu, ktorá e, sa týka vzdelávania, technických vymožeností a o to ide. A myslím, že Európa je opäť najďalej v tejto oblasti, teda aby sa porátala s nerovnosťami vy ste vlastne na tom o 10 bodov lepšie než zbytok sveta. Ste v tomto lídrami. Toto je sociálno-demokratický model. Aj keď možno, že je to malé S a malé D, ale to je to, čo riadilo európske politiky po druhej svetovej vojne a pokračuje to vlastne až do dnes. E- Európa E, má najlepší e, Gini koeficient a myslím, že to treba sledovať, na to sa treba sústrediť. E, je tu dostatok daní a to umožňuje vlastne držať všetky tieto faktory pod kontrolou. Eh, áno, potrebujeme fiškálne sily, aby sme to dokázali kontrolovať popri samozrejme dobrých hodnotách ľudských práv a rodovej rovnosti a tak ďalej. Ide o e, fiškálny transferový systém, ktorý e, umožní vlastne participáciu prostredníctvom odborových zväzov, tak aby sa jednoducho podniky neotrhli z reťaze a, a nešli si svojou cestou. Poďakujme Jeffrimu. Áno, blížime sa k voľbám, hovorí pani predsednička. A povedali ste, že EU je silná, a hovorím teraz ako Britka. Myslím, že my sme, my sme prehrali, my sme stratili. My sme stratili jednoducho túto dôveru v Európu, aby sme sa postavili za správne veci. Ja myslím, že vy ste to veľmi jasne povedali to, čo sa tu deje, na tom záleží. To je tá transformácia, ktorú potrebuje svet. To je to, čo pomôže lepšiemu životu ľudí. Takže je dôležité, aby sme túto eh, mocnú správu vyslali do zvyšku sveta. Kolegyne, kolegovia, e, ďakujeme Jeffreymu. Dostali sme sa na záver vypočutia. Vypočuli sme si pána podpredsedu komisie Timmermansa a ďalších. A ešte máme teda štvrtý bod nášho spoločného zasadnutia, keď e, budeme e, diskutovať o našej iniciatívnej správe k SDG prečo chceli sme robiť čosi pred voľbami a máme teda dokument komisie, um, máme um, výstupy z konferencie predsedov a teda aj našu iniciatívnu správu. E, teda a je tu tiež vlastne príprava politického fóra na vysokej úrovni v septembra a tiež potom Sibiu summit v apríli, takže odozdávam slovo Žilovi, ktorý bude viesť túto diskusiu. Žilov, nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať poslancom oboch výborov za dobrú spoluprácu. Bez e, nich by nebola možná takto dobrá spolupráca v Európskom parlamente a aj strategická správa bude zverejnená, ako povedala Linda, a udržateľný rozvoj budú teda nás zamestnávať ešte niekoľko rokov. Máme práce veľa, aby sme e, dosiahli ciele agendy 2030, ale chcem zdôrazniť významnú prácu, ktorá sa robí, či už vo vzťahu s agendou 2030 alebo s Parížskou dohodou z decembra 2015. Klimatické akcie, tu sa treba pozrieť na eh, to zblízka na eh, fóre na vysokej úrovni tento rok hlavnou témou bude autonomizácia ľudí a aby sa mohli sami integrovať. A ja chcem zablahoželať aj našim dvom spoluspravodajcom, Frances Bambus a, a pani Eleni Teokarus za ich spoluprácu. Máme 20 minút na prezentáciu tohto návrhu správy. Máme istý časový sklz, ale predsa len dávam e, slovo zástupcom spoluspravodajcov, ktorí tu žiaľ nemôžu byť. Za pána Gambusa pán Sonik. Nech sa páči, máte slovo. Merci beaucoup. V imieniu e, posla Gambusa, ktorý niestety nie byť obrý v mene pána Gabosa, ktorý žiaľ nemohol dnes medzi nás prísť. Vás chcem oboznámiť s niekoľkými poznámkami, ktoré pripravil ako spoluspravodajca za EPP. Pán Gambus sa nazdáva, že kroky EÚ smerom k agende 2030 sa uberajú správnym smerom nie len z perspektívy Európy, ale zohra- zohľadňujú aj našu úlohu lídra. Musíme pozbudiť ostatné krajiny a tiež Čínu a Spojené štáty, aby zohrávali aktívnu úlohu. Ako globálny líder musíme mať ambície. No a tiež ale musíme k veci pristúpať kriticky. Spoluspravodajca víta eh, dokument eh, komisie. Agenda 2030 e, sa do veľkej miery týka toho, k čomu sme sa zavezali v zmluvách. Potrebujeme potrebné nástroje, aby sme mohli prispôsobiť naše politiky a aby sme mohli plniť ciele. Pokiaľ ide o samotnú správu, je to prvá z celého radu správ, ktoré sa týkajú SDG. Tento dokument je všeobecný vo svojej povahe a sústreduje sa na ciele, ktoré je potrebné revidovať v roku 2019. Ide o vzdelávanie na vysokej úrovni, dôstojné pracovné podmienky, rast, zmenšovanie nerovností, klimatická zmena, partnerstva, Spravodajca si uvedomuje, že sú tu tiež viaceré ciele, ktoré sa týkajú aj zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti a ekonomiky. Ale to sú ciele, na ktoré by sme sa mali sústrediť ešte prv, ako sa zíde politické fórum na vysokej úrovni. Každý rok potrebujeme novú sadu priorít, lebo inak budeme mať každý rok tú istú správu a to by malo veľmi malú pridanú hodnotu. Dobrovoľné národné revízie. Spravodajca povzbudzuje členské štáty, aby pristupovali k obsiahlým systematickým správam. Naše ciele sa musia premietnúť do praktických krokov. V správe sú viaceré členské štáty vyzvané, aby pristúpili k takýmto správam, lebo nie všetky štáty to robia. Musíme rešpektovať agendu 2030 a e, dá sa to urobiť len ako celkový obsiahly prístup. Musíme zapojiť e, všetky zainteresované subjekty, musí to byť systém na viacerých úrovniach. Je potrebné, aby zaznel hlas EÚ. Naša klimatická diplomacia sa musí posilniť. Toto je jediný spôsob, ako sa nám podarí dosiahnuť udržateľný rozvoj v oblasti sociálnej, environmentálnej a hospodárskej. Spoluspravodajca sa nazdáva a očakáva, že sa mu podarí dosiahnuť dobrú spoluprácu s ostatnými spoluspravodajcami. Nemáme dostatok času, ale potrebujeme dobrý dokument, ktorý vyžaduje úsilie od každého. Ďakujem pekne, pán Sonik, za vaše slova v mene pána Gambusa. Zatiaľ e, nik e, nenahrádza pani Teokarus oficiálne a preto dostane slovo teraz teňový spravodajca. E, pán Sonik, pýtam sa vás, či opäť chcete vystúpiť teraz vo vašom vlastnom mene? Alebo ani nie. Áno, ale po polsky. E, chciałbym podziękować posłance Teo Karus i posłowi Gambusowi za dobrý... Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať obom spolu spravodajcom. Je to dobrý dokument a zdieľam tú nádej, ktorá tu zaznela. Ciele, ktoré sa budú v júli analyzovať, na platforme OSN e, vlastne zúžili tento dokument na tieto cieľa a to je dobré riešenie. A to nám umožní pripraviť veľmi hodnotný dokument pre túto diskusiu. Európska únia vedie e, v, a udáva tón e, v krokoch smerom k splneniu SDG, teda stanovanie národných cieľov, vytváranie indikátorov a podpora tiež pre rozvojové krajina. Ale niektoré členské štáty musia začať robiť dobrovoľné revízie cieľov SDG Takže z mojej strany áno, treba zahrnúť agendu 2030 a ja v pozmeňovacích návrhoch budem hovoriť o cieľoch, e, ktoré je potrebné analyzovať v júli tohto roka. Merci, merci beaucoup. E. Ďakujem, pán Sonik. Teraz ďalší tieňoví spravodajcovia. Pani Kadenbach najskôr a pán Görens potom. Karin. Ja, ein herzliches Dankeschön. Ďakujem pekne. Najprv eh, k celkovému smerovaniu tohto nášho dnesného spoločného stretnutia. Je to veľmi dôležité vytvorila sa tu doma atmosféra pre dosiahnutie e, našich cieľov a dúfam, že tá atmosféra nezostane len tu v tejto miestnosti, ale preleje sa aj do iných výborov. Ďakujem za prípravu tohto veľmi dobrého návrhu, ktorý sme dostali od spravodajcov. Viem, že vzhľadom na e, obmedzenia na istý počet znakov nemohli ponúknuť obsiahlu správu, ale my samozrejme prídeme s pozmeňovacími návrhmi. Mne ide najmä o lepšiu súhru európskych opatrení a potrebného financovania, aby sme v rámci európskeho semestra konkrétne hovorili o dosávaní cieľov SDG. No a to isté platí aj pre strednodobý finančný rámec. Nie, viacročný finančný rámec, opravuje sa ročnička, Aj e, tu musí byť veľmi zrejme, ako e, budeme plniť to cieľe, aby sme dosiahli SDG. No a samozrejme nebude to veľmi podrobná správa, ale je potrebné niektoré témy zdôrazniť a podľa mňa je potrebné zdôrazniť boj proti e, hepatitíde a týmto vírusom, e, lebo to vlastne je veľmi rozhodujúci bod, pokiaľ ide o dosávanie rovnosti. A ja dúfam, že na toto získame aj podporu príslušných e, kolegov pri hlasovaní. Ďakujem. A ešte sa chcem poďakovať Sepovi Denzovi, ktorý bol spravodajcom e, minulý rok a e, veľmi dobrú správu pripravil. Ďakujem, Karin. Šarl. Ďakujem. Pán spolupredseda, Mm, len niekoľko pripomienok po Jeffrey Saxovi je ťažké ešte niečo originálne povedať, ale nadviažem na jeho slova a možno, že sa vrátim k financovaniu SDG. A je tu jeden dôležitý aspekt a síce verejná pomoc eh, pre rozvoj. My roky žiadame monitorovanie používania takejto verejnej pomoci zo strany komisie, aby sme vedeli, koľko e, dávajú členské krajiny. Sú tu e, ambiciózne ciele, ku ktorým sme sa e, zaviazali a keď ide o to ich dosahovať, tak sa zrazu nič nedeje. Takže opäť predložím pozmeňujúci návrh, ktorý som už predložil pri Európskom rozvojovom konsenze. Musím to spraviť, pretože jednoducho ten môj návrh nebol zohľadnený možno na pôde parlamentu. Áno, ale aj komisia a členské krajiny by sa mali eh, zhodnúť na dosahovaní stanovených cieľov. Členské krajiny nerobia vôbec nič. Národné parlamenty, ako aj, náro, ako aj Európsky parlament by mali žiadať eh, skladanie účtov od členských krajín na pôde parlamentov aj európskeho. Čo spravili konkrétne? A ešte chcem hovoriť o jednom bode. Hovoríme o NDICI, a hovorí sa o tom, či to má ostať na úrovni 25 e, alebo 30, rokov, čo sa, 30 čo sa týka financovania boja proti klimatickým zmenám. Ja si myslím, že to veľmi úzko súvisí s inou otázkou a síce, ako naše členské krajiny a celé e, medzinárodné spoločenstvo sa pokusí zmobilizovať tých 100 miliard slúbených ročne v rámci boja proti klimatickým zmenám. Ja ešte stále čakám na konkrétne čísla. Všetko, čo sa dá vyčísliť, treba vyčísliť a musíme o tom vedieť, pretože e, možno, že je dokonca ľahšie získať audia, audienciu u pápeža ako takéto konkrétne čísla. To je nepriateľné a podľa mňa to všetko je navzájom prepojené. Ak nebudeme dostatočne obozretní, tak e, slúbené financie v Katoviciach, e, to už je vlastne e, niečo, čo sa slúbilo v Paríži. Ak sa to nepodarí, tak sa bude opäť vyviať tlak na rozpočet EÚ, aby sa presmerovali finančné prostriedky na niečo, čo pôvodne malo ísť na boj proti chudobe. Ja si nemyslím, že to má byť buď alebo, ale aj aj. Treba tam spraviť poriadok. Musí byť trošku, musíme byť trošku dôslední a aj ochotní zamerať sa na tento aspekt, ktorý je podľa mňa zásadný. Súčasná situácia neudržateľná, zosmiešňujeme sa. Ambiciozne hovoríme o tom, čo máme urobiť ako Európa, ale táto malá prekažka sa nám nedarí prekonať. Ďakujem, Šárl. Ešte nejaký poslanec, poslankyňa sa hlási o slovo? Zdá sa, že nie. Gaspar Frontini z Generálneho riaditeľstva pre rozvoj komisie dostane teraz slovo. Nech sa páči. Okay. You, um... Ďakujem, pán predseda. Chcem sa vyjadriť k tým eh, vonkajším aspektom, rozmerom správy a potom odovzdám slovo kolegyne Astrid Schumacher, aby sa vyjadrila k tým vnútorným častiam implementácie. Takže pokiaľ ide o tie vonkajšie aspekty, eh, je tam veľa, veľa prvkov, ktoré si ceníme na tejto správe Európskeho parlamentu. V prvom rade si myslíme, že tu je dobrá integrácia vonkajších a vnútorných aspektov, tak ako to dnes zaznelo je veľmi dôležité, aby Európska únia eh, bola lídrom dovnútra, ale aj lídrom v medzinárodnom meradle. Túto agendu nedokážeme implementovať, ak nezapojíme každého. Tiež si myslíme, že správa má pozitívny aspekt v tom, že poukazuje na to, že implementácia SDG je tiež v záujme Európy tu nejde len o rozvoj iných, ide aj o nás. Tiež sa tam správne poukazuje na to, že musíme mobilizovať všetky prostriedky implementácie. Ako pripomenul pán Gorins, EU sa jasne zaviazala, aby sme dosiahli vysoké ciele, e, pokiaľ ide o uhlíkovú stopu, ale je tu mnoho ďalších dôležitých politík, ktorým sa musíme venovať. Tiež si myslíme, že je užitočné v tejto správe, keď sa hovorí o podpore, ktorú by sme mali poskytnúť krajinám, aby internezilovali cieľe SDG. E, no a tu hovorím o rozvojových krajinách. A tiež vítame to, že tu je jasná zmienok o záväzku zmluvy, že musíme tie SDG zapojiť a premietnúť do všetkých politik, teda ide tu o koherentnosť politik a to je kľúčový prvok implementácie SDG. V tomto smere vás chcem informovať, že sme zverejnili správu o PCD e, spolu s dokumentom na reflexiu. PCD je mix medzi vonkajšou a vnútornou implementáciou a my chceme v tejto správe práve toto rozhranie zdôrazniť. No a potom vaša správa e, zdôrazňuje spoločnú syntetickú správu o implementácii cieľov SDG prostredníctvom rozvojovej spolupráce spolu s členskými štátmi a Európskym parlamentom a ďalšími subjektmi sa posúvame ďalej v príprave tejto správy a dúfame, že e, bude pripravená v apríli a zohľadníme hlavné posolstva vašej správy a tiež to chceme predstaviť v New Yorku v júli na politickom fóre na vysokej úrovni. No ale možno, že by som mohol ešte zmieniť niektoré témy, ktoré Pani predsednička prerušuje. Je tu veľký ruch v sále. Prosím, počúvajme rečníka, hovorí dôležité veci. Takže už to zaznelo viackrát. Správa by mohla zdôrazniť to, že Európska únia musí hrať úlohu lídra v tejto oblasti. Je to aspekt, ktorý by sa mal viac zvrazniť. A podobne. Je jasné, že táto agenda, teda podpora SDG, podporuje aj multilateralizmus Spomína sa to v správe, ale myslím, že to je dôležitý aspekt, ktorý je potrebné ešte viac zdôrazniť. Hovorili ste o Európskom koncenze pre rozvoj. Myslím, že tento konsenzus by sa mohol rozšíriť, lebo toto je naozaj nástroj, ktorý máme na to, aby sme štruktúrovali rozvoje politiky ako nástroj na pomoc iným krajinám pri implementácii agendy 2030 aby vlastne sa táto agenda stala funkčnou. Len vtedy bude funkčnou, ak sa implementuje vo všetkých krajinách. A my samozrejme s tretimi krajinami vedieme politický dialog, ktorý e, je štruktúrálny podľa SDG a toto by mohlo zaznieť tiež v tej správe vrátane podpory pre dobrovoľné správy v tretich krajinách. A aby som to zhrnul, lebo máme málo času, sú tu ešte dve iniciatívy. To je externý investičný plán Európy a potom nové partnerstvo, ktoré o ktorom mm, diskutujeme v Kotonu s e, africkými e, krajinami a, a krajinami e, Tichomoria. No a samozrejme to budeme musieť naplno zohľadniť do našich diskusí o budúcom viacočnom finančnom rámci, lebo tam sa tiež musia zapracovať SDG. Takže toto sú moje poznámky a samozrejme sme ochotní pokračovať v diskusii k, e, k, týmto, e, k tejto správe. Schumacher. Pane Schumacher, <clears throat> ďakujem pekne. E, vidíte, sme konzistentní na komisii aj za TG pre životné prostredie. Môžem pokračovať v pozitívnom vystúpení predrečníka. Ak ste mali príležitosť sa pozrieť na ten dokument, tak e, naozaj to vyznieva pozitívne. A vypichol to aj spravodajca, to je prioritou aj pre komisiu. E, strategické spoločné kroky a väčší súlad, e, to je vlastne aj v samotnom nadpise, aby to bolo trošku špecifickejšie. Poviem, že vítame, tak ako pán Timmermans povedal, výzvu mať participatívnu tvorbu politík. Pri SDG sme videli, ako by to bolo možné. E, podobné modely <clears throat> sú aj v oblasti environmentálnej, napríklad obehové hospodárstvo. Nebolo by možné mať to v súčasnom štádiu, keby nebola e, nebol takýto participatívny prístup a súhlasíme aj s významom monitorovania. Vy ste povedali, že To treba dobre premyslieť. Máme tu už správy pravidelné z environmentálnej oblasti a správa bude čoskoro zverejnená aj od Európskej environmentálnej agentúry. A ešte význam e, zjednodušenia konzistentnosti e, vzťah medzi internými a externými politikami ale ešte stále sú tu mnohé výzvy aj v internej oblasti, aby tu bol väčší súlad. Aj v dokumente komisie sa to zdôrazňuje, že komisia dosiahla dostatočný pokrok interne, ale ako povedal aj pán Timmermans, dá sa toho spraviť ešte viac a význam lepšej tvorby politík, to zdôrazňujete aj vy, je to aj v záujme konzistentnosti, aj dosahovania SDG. E, bolo to už aj v našom oznámení z roku 2016. E, podľa nás to, čo sme dosiahli v oblasti lepšej tvorby politík, máme nezávislú radu monitorovania, to pomohlo a zaoberáme sa všetkými troma rozmermi udržateľného rozvoja, čiže aj tými environmentálnymi, aj sociálnymi. Ale z prvého scenáru napríklad je jasné, že sa, treba, že sa toho dá spraviť oveľa viac v oblasti udržateľnosti. Takže vaše myšlienky je niečo, čím sa už komisia už zaoberá a je to rozvinuté obzvlášť v prvom scenári. Merci, merci. Ďakujem pekne. Pán Sonik, chceli by ste to uzavrieť, alebo nechcete opäť slovo? Takže ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí ich e, aktívnou účasťou ukázali, aký to má význam medzi napríklad agendou 2030 a Parížskou dohodou z decembra 2015. Spolu pravodajcom a tieňovým spravodajcom želám úspešnú spoluprácu, tak aby ehm, bolo silné stanovisko a ambiciozne Európskeho parlamentu. Teraz opäť Linda McEwen. Záver a harmonogram. Áno, ehm, málo času napríklad bez pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov zajtra do 10. ráno iba v angličtine, pretože nie je čas Ja som sa pýtala, či je trošku viac času možné mať. Podpoveď bola nie, takže do 10. zajtra ráno. <clears throat> Bod rôzne. Hlasovať sa bude 27. februára o 9. ráno. Takže už nič v rámci bodu rôzne môžeme to tu ukončiť, teda spoločné zasadnutie. Ostanú tu iba členovia výboru DV, pretože my hlasovať budeme.